Okay, yes, <clears throat> absolutely, absolutely. Um, time to start. We have uh, two very important hearings. Dobrý deň. Čakajú nás dve dôležité vypočutia. V prvom rade musíme schváliť program rokovania. V nie sú pripomienky, máme dnes 19 jazykov, máme web streaming, eh, dokumenty bez papierov, ako vždy. Ja mám dnes tú veľkú čest privítať medzi nami pána Aleksandra Dobrinta, Eh, nemeckého federálneho ministra pre dopravu. Um, pochádza z krajiny, ktorá má aj regionálne federálne ministerstva. Máme tu vášho kolegu, potom na tom druhom vypočutí dnes. Vítajte, ďakujem veľmi pekne. Ehm, my sme pripravení na vypočutie, ale v prvom rade udelím slovo vám, aby ste sa vyjadrili, aby ste nám to uviedli a potom teda kolegovia začnú klásť mnohé ťažké otázky. Ďakujem. Sehr geehrte Frau Vorsitzende, Vážená pani predsednička, vážení kolegovia a kolegyne, ja by som sa najprv chcel veľmi pekne poďakovať za to, že vôbec máme dnes tú možnosť spoločne diskutovať o dôležitých otázkach budúcnosti aj e, emisí, odstraňovania emisí. Srdečne ďakujem za to, že ste ma pozvali. Toto pozvanie som veľmi rád prijal, aby som dnes mohol prediskutovať s vami tieto otázky. Táto tematika, o ktorú dnes ide, nie je tematika, ktorá sa týka jednotlivých štátov. Je len samozrejme, že sa to týka celej Európskej únie. My v Nemecku hneď potom, ako vyšli najavo výhrady orgánov v USA voči Volkswagenu, začali konať a aj dnes sme krajinou v Európe, ktorá sa snaží toto vysvetliť a zaviedli sme aj opatrenia. Spolková vláda e, pokiaľ ide o spravodajstvo voči médiám a voči Volkswagenu. 19. septembra 2015 sme sa o tom vôbec dozvedeli a i hneď na to sme začali konať. To znamená, že bezprostredne po tomto víkende som zriadil vyšetrovaciu komisiu z odborníkov nášho ministerstva, homologizačného úradu a pustili sme sa do vyšetrovania tejto záležitosti oblasti. A potom aj náš eh, homologizačný úrad, ktorý spolupracuje s nezávislými expertami, títo skúmali eh, tak Volkswagen, ako aj ostatných výrobcov a ich eh, dizlové motory. Homologizačný úrad na to potom sa pozrel na všetky, na Euro 5 a Euro 6, tieto hranice mysné a spustili sme aj merania na 53 modeloch rôznych ostatných značiek, nielen Volkswagenu. A potom v októbri 2015 sme vyzvali Volkswagen, a Volkswagen aby predložil záväzný plán s časovým harmonogramom a opatreniami nápravy a kde sme jasne dali najavo, že potom táto toto, <clears throat> pre, táto prerábka týchto vozidiel musí e, pokračovať potom. E, tie e, vozidlá, ktoré už boli na trhu, Potom tie vozidlá, ktoré už boli na trhu, sme stiahli a príslušne sme ich dovybavili v jednotlivých dielniach a e, teda sme s tým začali, medzi tým už sme uvoľnili ďalšie modely a postupne na tom e, pracujeme a pokračujeme. Vždy, keď e, Volkswagen predloží doklady, doklady homologizačnému úradu a dôkazy a po, počkáme, kým sa toto ukončí, toto preskúmavanie. Dbáme na to, aby práva spotrebiteľov boli dodržané, aby nevznikali nevýhody pre spotrebiteľov a, s, a Volkswagenu sme dali najavo, že parametre vozidiel a motora sa nesmú meniť. To sa týka aj vylúčenie CO2 a tiež ďalších parametrov, ktoré sú súčasťou homologizačného schvalovania. A tie vyšetrenia, ktoré som ja spustil, doteraz sa tento výbor stretol 63 krát 22. apríla tohto roku predložili rozsiahlú správu a tá správa je aj verejne dostupná. Je tam naozaj široký diapazon aj mm, e, emisí NOXov, ktoré laboratória poskytli. E, žiadne vozidlo nebolo identifikované tak, že by mm, využívalo taký kontrolný cyklus, ako to využíval Volkswagen, ale sú tam iné technické postupy, na základe ktorých výrobcovia môžu uh, Eh, prispôsobiť vozidla emisiám. Sú tam tie termookná, ktoré eh, využívajú výrobcovia na eh, spätný, spätný tok týchto emisí. To zodpovedá smerniciam a je to povolené pretože niekedy sú takéto zariadenia nutné, aby chránili motor pred poškodením alebo nehodou. Pri niektorých e, vyšetrovaných vozidlách táto vyšetrovacia komisia mala určité pochybnosti, či tieto termookna v plnom rozsahu um, sú oprávnené, pokiaľ ide o ochranu motora, motora. Komisia vyzvala výrobcov, aby zaviedli také opatrenia, aby sa tieto zariadenia obmedzili na len nutnú mieru. V Nemecku výrobcovia písomne predložili pre, prehlásenia, že budú robiť takúto optimalizáciu. Číta sa to, týka sa to Audi, Mercedes, Opel a Volkswagen áno, títo výrobcovia budú spätne stiahovať tieto vozidla v e, týchto 36 e, tisíc vyrobených vozi- 630 tisíc vozidiel v Európe, ktorý náš úrad homologizačný skúma a týka sa to aj tieto koncepty, konceptov znižovania emisí a ich kontroly m, mm, účinnosti e, KBA, teda náš homologizačný úrad sa zameriava na tieto koncepty a keď bude presvedčený, že tieto sú vhodné, možné a nebude mať žiadne pochybnosti o prípustnosti týchto zariadení. Tak ako som to práve vysvetlil, ehm, na základe týchto postupov v zahraničí sme, sa to netýkalo týchto vozidiel v zahraničí, ale niektorí výrobcovia eh, voči nám, voči tej komisii, ktorú sme zriadili, napríklad Renault, E, povedal, že teda my sme sa dohodli, že je potrebné spustiť aj porovnateľné dohody s týmito e, zahraničnými e, homologizačnými orgánmi. To, čo robia tieto orgány, to my berieme na vedomie. Aj tie sťahovacie akcie, ktoré sa týkajú tých vozidiel, o ktorých máme pochybnosti, že práve toto slúži ochrane motora tieto zariadenia. Tieto vozidlá sme my rozdelili do troch kategórií. Tá prvá kategória sú vozidlá, ktoré nie sú ničím nápadné, teda nie sú podozrivé a aj noxy sú zo strany výrobcu dôveryhodne vysvetlené. Druhá kategória sú vozidlá, kde sú vysoké noxy, ktoré nie sú technicky dostatočne vysvetliteľné. Tam je to zariadenie, to termookno, ktoré čiastočne v rámci sťahovacej akcie sa toto sťahovanie bude konať a potom tie prislúbené opatrenia skupiny 2, o ktorej teraz hovoríme, tej kategórie 2, ktoré spadajú do nemeckej kompetencie, sa po optimalizačných prispôsobeniach prispôsobia tak, že e, emisie NOXov sa znížia a bezprostredne sa aj v reálnej doprave znížia emisie. Potom tu máme kategóriu 3, kde majú neoprávnené vypínacie zariadenia, tak ako sme to našli u Volkswagena v dieslových motorov derogácie EA100 a 89. A aby som povedal to jasne na základe tejto rozsiahlej správy, ktorú sme vypracovali a na základe tých opatrení, ktoré sme zaviedli, tak momentálne sme na tom oveľa lepšie, ako e, to momentálne je v ostatných európskych krajinách. Aj tieto krajiny spustili takéto vyšetrovania, nie všetky, niektorí zverejnili tieto vyšetrovacie správy, ale ide o implementáciu opatrení, podľa nás e, takéto široké opatrenia robíme len my u nás a tie dôsledky z tej správy, ktoré vyplývajú, sú, je zacielené zacielené zabránenie využívaniu zakázaným a nedovoleným e, vypínacím zariadeniam. K týmto okamžitým opatreniam patrí aj to, že ja som homologizačný úrad, primel k tomu, aby keď sa udeluje typologizačné povolenie, musia e, vyžadovať aj taký certifikát, že tam nie je nedovolené vypínacie zariadenie. A ak to vypínacie zariadenie tam je, tak je potrebné e, zverejniť a E, ozrejmiť tomuto úradu, ako toto vypínacie zariadenie funguje, aký software tam je a prečo to tam je a to sa v každom prípade preskúmava. Čiže ten motorový software sa musí zverejniť a toto typ homologizačný úrad jednoducho požaduje v rámci toho typologizačného schvalovania. A potom máme dopingové texty testy pre vozidlá. To znamená, že homologizačný úrad robí ne, nenahlasené kontroly. Tieto PEMS prístroje sa kontrolujú a tieto Máme predpisy, ktoré zlepšujú rozlišovanie medzi povolenými a nepovolenými vypínacími zariadeniami, ale sú tam tri také podstatné body. Podľa nás v budúcnosti e, tie normy európske e, musia byť na najnovšom stave techniky a spoločne sa musíme postarať o to, aby článok 5 príslušnej európskej smernici 715 z roku 2007 zlepšiť tak, aby sa stanovila ako mierka najnovší stav techniky a tie výnimky, ktoré sú povolené na základe toho, aby sme chránili motor, tie musíme značne obmedziť, aby sme jasne povedali, že článok 5, tak ako je teraz na, koncipovaný, nám tam necháva veľký manevrovací priestor a aj ten najhorší inžinier, aj ten eh, najhorší výrobca motorov E, môže z toho vytlcť najviac výnimiek a proti tomu musíme zakročiť a tieto výnimky musíme značne obmedziť. Ďalšia vec, Európska komisia sa musí postarať aj o to, aby tieto homologizačné orgány dnes jednotne od výrobcu požadovali popis emisnej stratégie a keď výrobcovia využívajú takéto zariadenia na ochranu motora, ako som to práve vysvetlil, my ehm, v rámci homologizačného orgánu takto postupujeme voči týmto výrobcom, to je potrebné urobiť v celej Európe a e, tiež je potrebné potom zverejniť fungovanie motorov softverového softvéru a tieto homologizačné orgány tu musia preskúmať, ako toto funguje. A tretia vec, vítame a podporujeme fórum na výmenu informácií na úrovni EÚ a toto fórum musí mať právomoci, pokiaľ ide o jednotlivé interpretácie, musí e, mať tú právomoc rozhodnúť, ktoré vypínacie zariadenia sú oprávnené, ktoré sú neoprávnené a musí mať aj tú právomoc tieto zakázať. A ak príde teda k takémuto niečomu, musíme tú právomoc e, to zakázať. Takže toľko z mojej strany. Ďakujem veľmi pekne. Áno, ďakujem veľmi pekne. Pán... Ďakujem veľmi pekne za úvod e, aj za to, že ste nám urobili taký prehľad e, ohľadne možných budúcich krokov. Takže teraz koordinátori, pán Karim, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Eh, veľmi pekne ďakujeme, pán minister. Ja mám takú všeobecnú otázku. Funguje tlmočenie? Jednotka by mala byť Nemčina, ale ja vystúpim po anglicky ak je to v poriadku. Eh, taká všeobecná otázka. Počúvajúc eh, vaše úvodné vystúpenie, som si uh, Predtým som si samozrejme prečítala aj vaše písomné odpovede na naše otázky. Ide o veľmi komplexnú vec. Je do, je do tej celej situácie zapojených eh, veľa subjektov, výrobcovia, testovanie, testovanie pouvedení na trh. Nepanuje jasnosť ani pokiaľ ide o legislatívu. Um, Ehm, zdá sa, že jedna spoločnosť porušila pravidla, iné sa snažia optimizáciu, ale ja sa pýtam jednu vec. Prečo vôbec máme takýto problém? Prečo behajú dízle po cestách v Európe? Ja, sehr geehrter Kollege, Vážený pán kolega, principiálne tu vyvstáva otázka, tak ako u všetkých právnych úprav, ktoré doteraz máme, že prečo vôbec bolo možné, aby nejaký podnik mohol urobiť takúto manipuláciu a môže to súvisieť podľa mňa len s tým, že tieto pravidlá neboli dosť jednoznačné. Mne je úplne jasné, že Volkswagen manipuloval. To je jednoducho podvod, ale teraz hovoríme aj o otázke, čo s vozidlami, u ktorých máme pochybnosti, že tieto termookná, ako sme ich práve popísali, že príslušne Môžem dokončiť, prepačte. Mali by sme mať teda takú úpravu, ktorú, ktorá by práve túto možnosť zakázala. Ja viem, že máme len 5 minút, preto som vás prerušil. Ehm, moja otázka však je skôr taká skromnejšia. Prečo vôbec máme tento problém? Prečo máme toľko dízlových motorov na cestách? To je moja otázka. Prečo tu vôbec sme? V Spojených štátoch nemajú dízlové motory, majú len benzínové motory. Áno, to chápem. Prečo? Prečo? Pre, podľa vás, prečo? Prečo sme sa sem vôbec dostali? E, už dlhú dobu vedieme diskusiu o ochrane klímy a tieto dýzlové technológie majú nižšie emisie CO2, značne nižšie emisie CO2 ako benzínové motory a preto teda trh e, práve podporuje tieto dízlové motory a takto to v minulosti bolo. Aj mne, sa to, aj mne sa to zdá byť správne, to je naša klimatická politika. Prečo? Prečo vlastne e, stále sme podporovali tieto dízlové technológie, ale nakoľko vy viete aj z technológie, aj z minulosti, e, už dávno nám bolo jasné, že keď tieto dízlové technológie sú dobré pre emisie CO2, tak principiálne máme problém s emisiami NOXov, ktoré sú pre nás ľudí nebezpečné. Môžem vás požiadať zopakovať otázku No, to je asi moja nemčina. Aj, aj moje chápanie. Dizlový motor je dobrý pre nízke emisie CO2, ale emisie NOXov sú vysoké. Neviem, ako sa NOXy volajú po nemecky. NOX? Takže tieto nebezpečné e, splodiny a odpadové plyny. Keď sa pozrieme na vývoj za posledných 10 rokov, ako sa tieto eh, kategórie a hraničné hodnoty vyvíjali, vo všeobecnosti v politike my hovoríme o európskom práve, keď sme sa pozreli na tieto hranice, tieto hranice boli stále prísnejšie a tá cesta k Euro 6 eh, a tým nízkym hraničným hodnotám E, táto cesta bola vopred dôsledne naplánovaná a aj to preskúmavanie sa neustále zlepšie, zlepšuje. Ja si len myslím, že by sme sa mali postarať o to, aby nebolo možné tak jednoducho podvádzať, ale principiálne očividne e, máme to isté chápanie tohto problému, že sa musíme vždy prispôsobiť tej najnovšej technológii, aby aj vozidlá boli stále čistejšie. A to je cieľ aj z RD, náš spoločný cieľ, aby sme sa priblížili s našimi meracími technológiami bežnému, bežnej prevádzke na ceste. Dobré ráno, vážený pán minister. To je veľmi pekné, že ste zavítali medzi nás a hovorím to úprimne, myslím to úprimne, tak ako to hovorím, pretože v poslednom čase sme mali skutočné <clears throat> príklady toho, ako to momentálne prebieha. Takže konkrétne otázky, konkrétne odpovede. Viaceré nemecké médiá e, oznámili, že vy ste sa <clears throat> sám postavili voči tej spoločnej žalobe spotrebiteľov a vy ste povedali, že nie ste proti ochrane spotrebiteľa, ale tento e, nástroj tej spoločnej žaloby považujete za nesprávny. Čo je problematické e, v tejto oblasti týchto spoločných žalôb? A my sa zasadzujeme za ochranu spotrebiteľa, preto sme ako prví e, aktívne začali konať a postarali sme sa o to, aby tie vozidlá, o ktoré ide, a teda konkrétne Volkswagen v Európe, v Nemecku e, musia zjednať nápravu aj tie, ktoré už boli e, zákazníkom predané, tak sa museli stiahnuť, aby nevznikali nevýhody pre spotrebiteľov. Ale vaša otázka, to je otázka správy spolkovej vlády voči výboru pre spotrebiteľov, kde šlo len o Volkswagen a o všeobecnú formuláciu, ktorá tam bola uvedená, ktorá ako taká sa vyznačuje tým, ako všeobecná formulácia pre tieto tieto spoločné žaloby, kde som poukázal na to, že to tam nepatrí, to tam nemá čo hľadať, pretože k tomu nemáme zákon ani návrh zákona, podľa ktorého by sme sa mohli orientovať, podľa ktorého by sme mohli postupovať a nemáme ani žiadnu dohodu, nemáme ani v koaličnej dohode nejakú e, dohodu. Teda teda voči, e, voči tým spoločným e, žalobám vo všeobecnosti nemáte nič. A keď je návrh, ten návrh my preskúmame a potom rozhodneme, či je správny alebo nie. To už je dlhá diskusia, ktorá sa tiahne už mnohé roky a na základe týchto spoločných žalôb, toto nie, tieto spoločné žaloby, to nie je nič nové. Toto už existuje celé roky. Môžeme si samozrejme klásť otázku, čo majú hromadné žaloby spoločné s legislatívou, ale dobre, mám druhú otázku, pán minister. Vy vo svojich odpovediach e, ste k dodatočným testom hovorili v Nemecku, že BMWi urobilo dodatočn dodatočné e, šetrenia. Pán Cinke z KBA homologizačného úradu e, hovoril, že sa testovalo E, iba e, z NEFZ. Um, čo máte ale na mysli tými e, šetreniami? Na akom legislatívnom základe ste robili tie dodatočné hlbšie analýzy? Naša správa presne popisuje, ako sme robili tie dodatočné šetrenia. Um, ide ďalej, ako predpisuje európska e, e, legislatíva. NEFZ e, sme v dvoch rovinách skúmali. Na rampe aj na, cesty, na cestách, odklony od teplôt pri rôznych rýchlostiach a tak ďalej. Všetko v detaile graficky je to tam v protokoloch z tých testov, ktoré sme zverejnili, všetko sa to dá prečítať. Čiže to sú tie hĺbkové analýzy, ktoré boli urobené. A aký bol legislatívny základ na tieto šetrenia? Existujúca legislatíva? Re, uh, legislatívny návrh, uh, e, základ existuje, NEFC studeno uh, sa dá robiť podľa predpisov, ale tu máme inú situáciu, keď je jasné, podozrenie, e, tak e, môžeme robiť testy, či došlo k manipuláciám, tak ako ste videli aj v USA, ale na to potrebujeme iné meracie procedúry. No a moja posledná otázka, pán minister. Súd, e, okresný súd v Grefelde vydal rozsudok v roku 2016, ktorý asi poznáte. Jedna osoba kúpila Audi, ktorá ho chcela potom vrátiť na základe škandálu a súd dal za pravdu tomuto zákazníkovi, ale na strane 13 okrem iného sa tam hovorí v odôvodnení rozsudku, že e, existuje schválenie homologizačného úradu KBA, ale nie je dôveryhodné, pretože to pôvod, tá pôvodná homologizácia KBA je zlá, pretože manipulačný softver nerozoznala uh, pán Cinke na to nevedel odpovedať. Čo vy na to viete povedať? Existuje celý rád rozsudkov, ktoré sú aj odlišné do určitej miery. Myslím si, že ešte prídu ďalšie rozsudky súdov. Musíme si na to ešte počkať. Ale nie je mojou úlohou každý jeden rozsudok súdu hodnotiť a komentovať. Eh, podľa nás homologizačný úrad KBA plní dobre svoje úlohy a snaží sa dobre spracovať túto aféru. Ale vy, keď hovoríte, že KBA dobre plní svoje e, úlohy, tak potom eh, sa vyjadrujete presne opačne ako odôvodnenie rozsudku, ktorý som spomínal, pretože ten hovorí, že KBA pochybilo. Ako som povedal, ešte prídu ďalšie rozsudky súdov, budeme to môcť e, na konci nejako zhrnúť, vyhodnotiť, ale zatiaľ je jasné, že rozsudky súdov sú veľmi e, rozporúplné. Pán Henkel, nech sa páči, ako ďalší rečník. Um, ďakujem, pán minister, za to, že ste medzi nás prišli. Ďakujem za to, že ste vysvetlili niekoľko vecí. Poprvé to, že manipulácia v spoločnosti Volkswagen nie je typická pre nemecký automobilový e, priemysel, pretože sa to niekedy tak naznačuje v tomto výbore. E, ďalej vám ďakujem za to, že úlohu naftových motorov ste popísali v kontexte ochrany klímy, aj to je dôležité si povedať. A po tretie, myslím si, e, že je dobré, že ste pri téme hromadnej žaloby neprešli automaticky k tomu, že ste pochválili tento nástroj. Existuje to v americkom právnom systéme. Niektorí vychvaľujú tento nástroj, ale ja mm, by som nepovedal, že sa to musí v európskom systéme automaticky zavádzať. Často mnohí polemizujú o americkom právnom systéme predsa. E, vy ste povedali na zasadnutí Rady ministrov dopravy, že európske smernice boli príliš e, nejasné a vágne. To potvrdil aj pán Verheugen a takmer všetci zástupcovia nemeckého automobilového priemyslu. A moja otázka znie, čo môžeme urobiť, aby tie smernice boli presnejšie. A máte rovnaký názor ako komisárka Bienkovská, ktorá hovorí, že všetko má svoj poriadok a že tie smernice sú dostatočne presné? Ďakujem. Nie, nemyslím si, že všetko má svoj poriadok. Nemyslím si, že je to úplne v poriadku. Musíme sa pozrieť na históriu smerníc. Smernica 750 lomeno 2007, 715 lomeno 2007 má 10 rokov. Predtým sa o nej dlho diskutovalo. Článok 5, pokiaľ viem, tam ide o výnimky a ten bol opísaný z predchádzajúcej smernice, čiže pochádza tento článok z technického obdobia, kedy ešte neexistovali také technické možnosti ako dnes. Ešte nebolo možné tak ovplyvňovať motor ako dnes. Čiže tí, ktorí písali túto legislatívu, nevedeli predvídať, čo sa stane v súčasnosti. Samozrejme, určite nechceli, aby tento článok bol používaný na manipulačné účely. A preto by som bol rád, keby sme článok 5, ktorý popisuje výnimky, preformulovali. Musíme sa postarať o to, aby tí, ktorí chcú využívať výnimky podľa článku 5, museli dokázať, že urobili všetko, čo je technicky možné e, dnes e, pre čistenie emisí, aby, aby jednoducho neobchádzali mm, možnosti, ktoré existujú na základe článku 5. Ďakujem. Ďalšia otázka v novinách Süddeutsche Zeitung sa hovorilo o tom, že naďalej nástojíte na názore, že napríklad Fiat Chrysler uh, zabudovával Mm, nelegálne vypínacie zariadenia. Fiat to popiera. Poprel to tu. Máte nejaké dôkazy, e, ktoré by podopreli tento váš názor, ktorý ste vyjadrili? Náš úrad KBA robil šetrenia pri viacerých automobiloch v spoločnosti Fiat a dospelo sa k výsledku, že po nejakej určitej dobe dochádza k e, zníženiu, zníženiu funkcií e, čistenia emisí po 22 minútach konkrétne. A náš vyšetrovací výbor sa k tomu jasne vyjadril, povedal, že sú to nelegálne vypínacie zariadenia. A my sme to oznámili komisii aj talianskému homologizačnému úradu. Myslím si, že talianský a nemecký homologizačný úrad e, si to musia vykladať rovnako. Komisia teraz sa snaží zorganizovať spoločné zasadnutie týchto dvoch homologizačných úradov, aby sa konalo ich vypočutie. Je to jednoznačne málo, tá hodnota. Fiat e, sa ale zdráhal prísť do nemeckého vyšetrovacieho výboru, takže sme sa s Fiatom, so zastupcami Fiatu ešte nemohli priamo porozprávať o výsledkoch našich šetrení, našich testov a preto sa do toho zapojila Európska komisia. Ďakujem. Pani Meissner. Ďakujem, pani predsedajúca, pán minister. Aj e, liberáli vás chcú privítať. V tomto výbore sme veľmi radi, že ste prijali našu pozvanku. Nie každý na ňu zareagoval. Samozrejme, my môžeme pracovať len, ak tu máme niekoho, kto chce s nami viesť dialog. V novembri minulý rok e, ste povedali, že zlíhali jednotlivé osoby a štruktúry v koncerne Volkswagen eticky. To je váš e, vaše vyjadrenia. Vyzerá to tak, ako keby spolková vláda za to vôbec nemohla, keby sa na tom vôbec nepodielala, ale to nie je celkom správne, pretože Nemecko podpísalo na, e, smernicu 715-2007 vrátane článku 5.2. Aj vy ste vlastne technik, e, rozumiete týmto veciam, vy ste museli mať nejaké pochybnosti, že niečo nie je v poriadku. Reálne testy na cestách E, o tom e, diskutuje Európsky parlament už 5 rokov. Nikdy ste si nekladli otázku, e, či nie je náhodou niečo nesprávne v tých testoch homologizačného úradu KBA? My teraz diskutujeme o otázke, ako môžeme tie úpravy zmeniť v budúcnosti aby tie široké možnosti im, um, interpretácie textov boli zúžené. Prepačte, že vás prerušujem, ale ide aj o to. To je naša úloha, ale my chceme vedieť, kto čo kedy vedel, aké predpoklady mohol mať, čo mohol mať, aké informácie. Čiže ja by som chcela vedieť, či ste o tom vedeli, či ste si uvedomovali, že tá európska smernica, ktorú ste podpísali, nemôže byť dodržiavaná mne ide o to, čo sa dialo v minulosti. Nechcem hovoriť o budúcnosti. Áno, to, táto právna úprava pochádza z roku 2007. Musíme teda sa porozprávať s tými, ktorí v roku 2007 e, túto smernicu prijali. E, a pokiaľ viem, článok 5 je ešte starší, bol prebraný zo staršej legislatívy a tá technológia sa zmenila, vyvinula sa a to v tejto smernici nie je odzrkadlené. A keď sa pýtate na to, či pred rokom 2015 sa vedelo o nelegálnych vypínacích zariadeniach, ja na to odpovedám nie. Nikto o, o tom nevedel, e, pretože všetci sme boli prekvapení tým, čo sa zistilo v Amerike. Predtým sme nemali dostatočné podklady, ktoré by o tom hovorili. Áno, samozrejme, vy ste dostali e, minulý rok o tom dôkazy, ale uh, vy teraz hovoríte, že zriadujete štátne testovacie zariadenia v rámci KBA, chcete robiť dopingové testy neohlásené, náhodné pri automobiloch. Prečo sa to nerobilo už v minulosti? a má sa to robiť v budúcnosti naďalej pod dohľadom Nemeckého ministerstva dopravy, pardon, dopravy. Môžu sa nemeckí spotrebitelia na to spoľahnúť? V budúcnosti nemalo by sa robiť nejaké centrálne kontrolovanie? Má to robiť teda aj v budúcnosti úrad KBA pod dohľadom ministerstva dopravy. Neviem, čo máte na mysli e, pod centrálnou, e, centrálne riadeným systémom. Aha, na úrovni EÚ. situácia je taká, že keď získame nové informácie, musíme vždy zistiť, či to má nejaké právne dôsledky a či testy sú primerané. Po tom, čo sme zistili od Volkswagenu, e, pristupujeme k novým mechanizmom testovania. Myslím si, že je to normálne. Legislatíva sa vždy vyvíja ďalej. A tak je to aj v tomto prípade. Nemôžeme meniť iba testovacie mechanizmy po škandále vo Volkswagene, ale aj legislatívny rámec. No a otázka, či niekto v minulosti bol, by bol býval schopný rozoznať tento škandál, dôjsť na to, myslím si, že nie. Pretože tie informácie, ktoré vyšli najavo v súvislosti s Volkswagenom a s manipuláciami motorov. E, tie boli nové v roku 2015. Ešte mám ďalšiu doplňujúcu otázku. Keď hovoríte o právnych, o legislatívnych, legislatívnom právnom rámci, ja chcem vedieť, či je to vôbec e, realistické v súčasnosti. Dajú sa dodržať e, legislatívne emisné normy, ktoré existujú teraz. Teraz um, musíme zavádzať tolerančné maržami. My, my musíme mať reálne uh, hodnoty meraní predsa. E, testy ukazujú, že automobily sú schopné e, súčasné emisné normy dodržiavať aj legálnym spôsobom. Otázkou je, keď to výrobcovia automobilov sú schopní urobiť, prečo to nerobia. Prečo to nerobia všetci. Naše emisné normy sú mm, v platnosti preto, aby sa dodržiavali. My tu hovoríme o otázke, ako môžeme zabrániť um, využívaniu výnimiek tam, kde by sa nemali využívať. To je, to je vec, ktorú si musíme objasniť, to je otázka, ktorú si musíme zodpovedať. Pani Ernst? Dobrý deň, pán Dobrind, tu som. Ja mám následovnú otázku. Poprvé, došlo tu k miliónovému podvodu a spolková vláda zatiaľ nezaviedla žiadne sankcie a zdá sa, že neplánuje ich zaviesť. V spolkovom sneme bolo vznesených eh, viacero otázok. Ehm, Hovorilo sa o tom, že sa to bude stíhať ako priestupok. Nezavádzajú sa e, zatiaľ žiadne e, pokuty a správa EPRC hovorí, že v Nemecku vlastne nie je zákonná norma na to, aby sa e, trestali takéto porušenia. E, mimo homologizácie, ale potom tu máme smernicu 715 lomeno 2007, ktorá žiada primerané a odstrašujúce sankcie. E, vnímate tu nejaké porušenie tejto európskej smernice zo strany Nemecka, keďže Nemecko zatiaľ neprijalo žiadne sankcie, nezaviedlo žiadne pokuty? A ak to vnímate ako porušenie práva zo strany Nemecka, chcete niečo e, na tom zmeniť v budúcnosti? Ja si myslím, že tu nedochádza k porušeniu. E, okrem toho, sankcie sa e, zaviedli, napríklad tie povinné dovybavenia a schváľovacie postupy, ktoré sa musia robiť. Takisto e, homologizácie strácajú platnosť, čiže to sú všetko o sankcie, ktoré sa e, príjmajú. A to nariadenie EÚ, ktoré ste spomínali, e, to je implementované do nemeckého práva. Falšovanie dokumentov a podvod, to sú skutkové podstaty, o ktoré tu ide a to je trestné v Nemecku Takisto e, existuje možnosť e, stiahnuť e, automobilové flotily, zrušiť homologizačné povolenia a keď sa porušujú smernice, dajú sa zavádzať aj pokuty. Môže, môže sa pokutovať uvádzanie automobilov do obehu. To je všetko upravené v nemeckom práve. A aké takéto sankcie ste už prijali? A to, čo ste v prvej časti ale uvádzali, to nie sú sankcie, to sú bežné veci, že sa robia nejaké zmeny. To nie sú podľa mňa sankcie. Takže aké konkrétne sankcie, aké konkrétne pokuty ste uvalili e, na aké subjekty? Ja som veľmi jasne povedala, o aké sankcie ide. Je to napríklad hrozba odobrať homologizačné povolenia, takisto um, neuvedenie do obehu automobilových flotíl, automobilových parkov, takisto povinnosť robiť do vybavenia automobilov a ja teraz hovorím teda o povolených automobiloch, keď ešte automobily nemajú homologizáciu, tak, tak či tak sa musí celý automobilový park zastaviť. A to je takisto klasická sankcia. Inými slovami, hovorí rečnička, doteraz do vybavenia automobilov boli povolené, to ale nie je sankcia, hovorí rečnička. Um, ja môžem hovoriť aj o budúcnosti, um, ale ak e, ten koncept do vybavenia je v poriadku, tak majú automobily právo na homologizáciu. E, pán Dobrind, áno, pochopila som. Mám ešte jednu dôležitú otázku. E, vypínacie zariadenia. Vrátim sa k otázke 11. E, vy ste povedali, že iba ak nie je k dispozícii žiadna iná technológia. Môžete to vysvetliť? Je to zvláštne. Čo znamenajú tie slova, ak nie je k dispozícii iná technológia? E, táto formulácia je veľmi široká, nejasná. Môžete to vysvetliť? Teraz je to veľmi široká formulácia. V tom okamihu, keď niekto využíva dôvody ochrany motora, môže využiť existujúce výnimky v legislatíve. Našim cieľom je, aby musel dokázať, že využil najmodernejšiu technológiu, čiže state of the art technológiu, aby čo najlepšie e, čistil emisie. Ak e, to tak neurobí, tak sa nemôže vyhovárať na iné dôvody, ale musíme si jasne položiť jednu otázku. Chceme, aby v budúcnosti niekto používal prastarý motor a zabudovával ho do nových automobilov a potom to odôvodňoval tým, že nie je veľmi dobrý, ale využijem výnimku v legislatíve. Nie. Takýto stav nechceme. Chceme sa postarať o to, aby výrobcovia automobilov e, vyrábali motory podľa najnovších technologických možností. Aby len takéto motory zabudovali do automobilov, ale to im musíme predpísať, to im musíme nariadiť legislatívou a nemôžeme im povoľovať stále nejaké výnimky. Ďakujem. Thank you. Ráno, pán minister, ďakujem veľmi pekne, že ste medzi nás prišli dnes ráno a ďakujeme aj za to, že ste hneď prijali naše pozvanie. Musím povedať, že sme mali oveľa väčšie ťažkosti s inými ministrami z iných krajín, čiže naozaj si to veľmi ceníme ale ehm, vo vašich odpovediach e, sa zdá, že je akési zvláštne nedorozumenie. Pre mňa hovorí legislatíva jasnou rečou. Vypínacie zariadenia sú povolené, len pokiaľ výrobcovia môžu dokázať, že sú potrebné na ochranu motora. Čo e, je nemoderné na tom, alebo zastarané? Ich habe es ja gerade schon ja som to práve vysvetlil. E, presne to, čo je tam napísané, čo vy spomínate. Ak je potrebné chrániť motor, tak e, je dovolená výnimka, je dovolené vypínacie zariadenie, ale nie je tam napísané, ako má vyzerať ten motor. A motorová technológia sa neustále vyvíja. A otázkou je, či chceme poskytovať e, výnimky tým konštruktorom, ktorí vyrábajú najnemodernejšie motory. Keď niektoré komponenty sú napríklad poddimenzované a tým pádom motor má horší výkon a to vieme od začiatku, to je predvídateľné, keď vieme, aké je zloženie motora, vieme, že nebude výkonný a chceme takýmto zlým komponentom dávať výhody, výnimky? Jednoducho musíme povedať tým konštruktorom, takéto komponenty do motora vôbec nemôžete používať, pretože máte modernejšiu technológiu. Takto by sme to mali vyriešiť. Um, ak to takto nevyriešime, tak budeme diskutovať stále potom stále, stále tie motory budú mať zbytočne nízku výkonnosť. Výrobcovia, bohužiaľ vypadol mikrofon rečníkovi. Vy ste vlastne obrátili to bremeno dôkazu. Možno, že je to preto, pretože kladiem nepríjemné otázky. Dobre, takže prečo je vám pre, prečo vy hovoríte jasnou rečou, pokiaľ ide o Fiat? Hovoríte, že manipulovali tým, že využívali nelegálne vypínacie prístroje. Čiže tam je to veľmi jasne povedané, že vypínacie zariadenie je nelegálne. Ale prečo teda zrazu, keď hovoríte o Fiate, je to všetko jasné pre vás? Die Untersuchungen, die äh, das Kraft... Tie uh, šetrenia nášho homologizačného úradu KBA äh, pri Fiatoch poukazujú na to, že tam bol špeciálny spôsob, e, časovo podmienený spôsob ovplyvňovania emisí. Ja tie technické otázky môžem posunúť e, odborníkom, ale mne nikto nie je schopný vysvetliť, prečo automobil po určitom čase už nie je schopný pracovať bezchybným spôsobom a bezpečne a musí redukovať čistenie emisí potom ten motor. A keď e, toto vozidlo by sme, keby sme vypli motor a potom znova ho naštartovali, bohužiaľ minister je prerušovaný, nie je mu rozumieť. Prepačte, hovorí rečník, máme málo času, chápem, čo chcete povedať. Poďme teda k Opelu, takže pri Fiate je vám to jasné, pokiaľ ide o ten čas. Ale pokiaľ ide o, o Opel, to znížili redukciu pod 70 e, stupňov a hovoríte o tom, že je to veľmi štedrá interpretácia, pokiaľ ide o myšlienku ochrany motora. Teda prečo tu hovoríte o takej štedrej myšlienke, ale pri, pri Fiate hovoríte o nezákonnom e, vypínacom zariadení? Opel ist äh, in dem Bereich der Opel oblasti automobil, e, Opel sa nachádza v tej oblasti automobilov, o ktorých máme pochybnosti, že práve toto tento termookno využíva neoprávnenie a preto Opel musí e, prispôsobiť e, dýzlové vozidla nie len na 17 stupňov, tam sú, nielen tých 17 stupňov je otáznych, tam je viacero otázok, ktoré sú problematické, výsledok bude zverejnený, ale máme upozornenie na to eh, v tej správe, ktorá je už vypracovaná, že máme pochybnosti o tom, že toto je odôvodniteľné a preto aj budúce typové schválenia eh, týmto tu eh, označeným zariadením keď ste toto zverejnenie čítali, tak viete, že aj tie typové schválenia už nebudú s týmto termooknom možné. A toto sa bude ďalej skúmať. Problém je v tom, že Opelu e, to umožnili, um, umožnil nemecký orgán a veľmi nepriamo o tom hovoríte. Zatiaľ, čo Fiatu, Fiat homologizujú talianské úrady a tam hovoríte o nelegálnom zariadení. Prečo ste prísni k talianskému úradu a nie pri vašom orgáne, kde máte právomoc stiahnuť to auto z obehu? Äh, äh, to je jednoducho nesprávne, čo hovoríte. My máme všade tie isté pravidlá, robíme uh, skúmania v Opli aj u ostatných nemeckých výrobcov. U nás tieto vozidlá, ktoré sme identifikovali, kde máme pochybnosti v rámci servisnej akcie, tie musia byť stiahnuté z obehu. A v iných krajinách, kde sú tieto homologizačné schvalovania. Takisto v platnosti, kde sa tiež zistili takéto vozidlá, tieto opatrenia tak, ako ich robíme my, v iných krajinách nerobia. To sa týka aj Fiatu. Ja som nepočul o tom, že by sa momentálne stiahovali z obehu a dovybavovali vozidlá, takže my sa musíme pozrieť na to, aká je realita. Ja to pozorujem a našim želaním by bolo, aby to, čo robíme my s vozidlami, sa robilo aj v ostatných európskych krajinách. Takisto, pretože len tak sa nám podarí znížiť emisie NOXov, pretože tieto vozidlá, ktoré teraz my stiahujeme a dovybavujeme, tie budú značne menej emitovať noxov, takže a v ostatných krajinách je to povolené. Nie vy. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Takže e, nechcem hajovať Fiat, ale mne sa zdá, že mám istú povinnosť potvrdiť alebo uviesť, že Fiat e, započal program dobrovoľného sťahovania vozidiel od februára 2017, takže mm, to, aby som len upresnila. Ja som sa chcela spýtať e, na vašu odpoveď číslo 11 kde hovoríte, že pokiaľ ide o už homologizované vozidlá, by bolo užitočné spustiť optimizačné akcie, pokiaľ ide o veľmi zvýšené emisie NOx, ale ja chcem dobre porozumieť tomuto. Keď hovoríte o veľmi zvýšené, e, e, akú úroveň máte na mysli? No a pokiaľ ide o optimizáciu, o ktorej hovoríte, e, tam sú kroky ako napríklad e, vrátenie 630 tisíc vozidel, o ktorých hovorí odpoveď číslo 5 a pokiaľ ide o tie termo okná, o ktorých sme hovorili pred chvíľočkou. die, ähm, bei der Optimierung jetzt äh, der pri optimalizácii vozidiel, ktoré sme stiahli z obehu, výsledok závisí aj od toho, čiže to zníženie NOXov, emisí, závisí aj od optimalizácie softvéru v jednotlivom prípade. Toto schvalujeme momentálne sú pri tých výrob, u tých výrobcov, ktorých som vymenoval dvaja, kde už beží takýto postup schvaľovania, ďalší ešte nemajú schválenie, Číta sa to, týka sa to Porsche Macan a jedného modelu Opelu. Tam ide o ja, značné zníženie rôznym spôsobom, ale e, percentá vám teraz neviem uviesť okolko, ale môžem vám to poskytnúť túto informáciu neskôr, pretože e, k tomu boli skúšky a dá sa to dokázať. A kolega mi práve hovorí, že je to asi 70 menej NOx, teda 70-percentné zníženie NOxov. A potom tá piatá otázka. Áno, je to tých 630 tisíc eh, vozidiel, keď to bola otázka. Ok, perfetto. Quindi... Výborne. Pokiaľ ide o tie očakávané výsledky, zníženie emisí NOx, možno povedať, že hovoríme v špecifickom prípade tých 70%. Eh, teda vy si myslíte, že tieto opatrenia eh, sú dostatočné na to, aby sa zaručilo, že emisie miliónov vozidiel, ktoré, ktoré behajú po cestách, teda dízlových vozidiel a že sa eh, tam tým podarí dosiahnuť želanú kvalitu vzduchu, najmä teda mám na mysli vzduch, kvalitu vzduchu v mestských oblastiach. Myslíte si, že toto opatrenie bude dostačujúce? Ďakujem. Um ähm, Ak ide o dodržiavanie hraničných hodnôt a kvalita ovzdušia v mestách, tam budeme musieť spustiť ešte oveľa viacej opatrení na to, aby sme zlepšili kvalitu ovzdušia. My sme k tomu predložili viacero návrhov. Ide aj o to, že tie vozidlá, ktoré sa neustále pohybujú po meste, to znamená aj vozidlá, ktoré sú vo verejnej doprave, teda taxíky, autobusy, potom dodávky v mestách. To musia byť eh, vozidlá, ktoré musíme pre musíme zmeniť e, pohodnú technológiu, po, tam napríklad tie palivové články, vodíkové technológie a tak ďalej. Takže my momentálne skúmame, čo môžeme podporiť v Nemecku, aj tiež s podporou spolkovej vlády, pretože považujeme za bezpodmienečne nutné, aby tie vozidlá, ktoré najazdia milióny kilometrov za rok, musia byť dovybavené e, jednoducho preto, aby sme e, dodržali čistotu ovzdušia. Neviem, či môžem položiť ešte poslednú otázku k tomuto bodu, veľmi stručne. Vy by ste boli e, za, aby existovala jedna kontrolná agentúra, e, pokiaľ ide o to, že by sa mohli kombinovať nejaké postihy a sankcie. Myslím si, že kolegovia sa na to už pýtali, ale rada by som si počula vašu jasnú odpoveď. Ich habe ja bereits už som predtým poukázal na to, že potrebujeme také miesto clearingové, ktoré by mohlo rozhodnúť, keď sú rozličné hodnotenia, aby jednoducho padlo rozhodnutie, ktoré by mm, udávalo smer. A to si myslím, že je to len logickým dôsledkom. A inak homologizačné úrady v jednotlivých krajinách sú schopné spolu s optimalizovanými právnymi základmi e, postarať sa o to, aby tieto homologizačné predpisy boli dodržiavané. Ďakujem veľmi pekne. Poďme ďalej. Druhé kolo otázok budem prísnejšia, pokiaľ ide o rečnícky čas, pretože um, sme nemali tých spravodajcov, takže som ponúkla e, extra čas ešte, takže budem prísnejšia, pretože nás čaká ešte druhé vypočutie a tam teda samozrejme potrebujeme v dispozícii čas. Pán Gizeke, nech sa páči. Vy chcete tie obidva sloty spoločne? Nie, osob, osobitne. Veľmi pekne ďakujem, pani predsednička. Ďakujeme, pán minister, že ste zavítali dnes medzi nás. Pán kolega má pravdu. Vy ste ich hneď reagovali, ale niektorí kolegovia z SPD, napríklad pán Van Heugen, to sme, to sme štyrikrát museli pozvať. Takže ďakujeme veľmi pekne. E, tento týždeň e, tu bol aj Fiat a tá otázka Fiatu je samozrejme veľmi sporná, pretože v konečnom konečnom dôsledku máme dva názory. Vy ste povedali, že vypínacie zariadenia u Fiatu bolo nelegálne, ale ten kolega z Fiatu bol taký bestarostný a povedal, že e, to, to rozhodnutie je potrebné kritizovať samotné a tu nie ide o otázku vypínacieho zariadenia, tu ide o tú e, moduláciu. Ja to považujem za hranie sa so slovičkami pretože tu sa znížia emisie, veľmi silne znížia emisie a preto mňa by zaujímalo, ako vy hodnotíte toto stanovisko Fiatu, testovacia metóda a modulácia, tieto dve veci. Európska komisia má mera- výsledky meraní, e, ktoré robilo, e, ktorý robil náš homologizačný úrad u Fiatu. Tieto výsledky sú predložené a preto si môžu robiť o tom obraz. Pokiaľ ide o značné zníženie po určitej dobe, a oni môžu rozhodnúť, či je, to, či je to povolené alebo v rámci toho povoleného alebo nie. A ja s napätím očakávam, ako toto dopadne, pretože exemplárne na tomto príklade sa ukáže, nakoľko právo, v tomto prípade európske právo, je schopné takéto ovplyvňovanie na čistenie emisí odzrkadli, teda tí výrobcovia, ktorí to chcú využiť, alebo či je to to, e, čo niektorí hovoria, že európske právo je dostatočné na to, aby nás chránilo pred takýmito manipuláciami. E, to je úplne jedno, či je to absolútne zníženie emisí, alebo vypnutie, alebo modulácia. Nech to nazveme akokoľvek, v konečnom dôsledku po určitej krátkej dobe ktorá je hneď potom e, v kúšobnom cykle keď sa tie emisie dramaticky zvýšia, tak si myslím, že to nebolo e, v, v zmysle zákona a preto si myslím, že to nie je legálny postup, ale ilegálny postup. Mr. Dance. Uh, thank you, minister. Thank you for... Dance. ďakujem veľmi pekne, pán minister. Ďakujeme, že ste medzi nás e, prišli. Um, pokiaľ ide o dohľad nad trhom a príslušná zodpovednosť, ktorú máte, teda otestovali ste 53 vozidiel po škandále, koľko z nich ste cestovali predtým? Ich kann dazu keine Auskunft geben. Žiaľ, na to nemám odpoveď, lebo nemám pripravené čísla. A musíme to ešte preveriť s homologizačným orgánom, ktorý je tu prítomný, ale len viem, že také testovanie sa predtým nerobilo tak bezpečne, pretože tie testy, ktoré sme robili potom, tie, boli, tie zachádzali za rámec, ako je to podpis, popísané v zákone, bolo to veľmi špecifické a to, čo sme sa poučili z tejto aféry s Volkswagenom, sme špecificky hľadali takéto e, zariadenia, vypínacie. My sme sa zamerali na to a myslím si, že aj pokiaľ ide o to technické pochopenie, vždy si musíme neustále uvedomovať, čo hľadáme. Áno, to rozumiem. Rozumiem, čo hovoríte. Eh, ohľadne potreby mať v rukách dôkaz na to, aby sme mohli niečomu pristúpiť. Ale my tu, my tu eh, diskutujeme aj o zlyhaní našej schopnosti E, má do, dohľadať nad trhom. Zdá sa, že členské štáty nemajú v tom jasno, aká je ich zodpovednosť a kedy majú vykonávať dohľad nad trhom. Vy ste povedali, že neexistuje žiadny dôkaz k, k septembru 2015 ohľadne nejakých podvodných zariadení, ale v skutku ste, ste dostali informáciu o Deutsche Umwelthilfe a veriť Myslíte si, že je to dôveryhodná informácia, alebo máte nejaký dôvod pochybovať, pokiaľ ide o tieto informácie z roku 2007? Sie müssen sich natürlich auf die konkreten Informationen Ide tu vždy o konkrétne informácie, na tie sa musíme vždy vzťahovať, takže prosím vás, nejaké všeobecné hodnotenie o mimovládnych, mimovládny organizácií odo mňa nemôžete teraz očakávať, ale z tedajšej dobe, keď by boli predložené dôkazy, ktoré by boli podnetom na to, že existujú ilegálne vypínacie zariadenia, keby to vtedy bolo, to, také informácie sme nemali, to, to jednoducho tak nie je. Musíme veľmi rýchlo, už mám len 3 minúty. Keď počuli túto informáciu, nemali ste pocit, že by to malo byť akýmsi spúšťačom šetrenia, aby ste sa pozreli na to, že či boli opodstatnené takéto tvrdenia? A e, Neviem teraz, o aké informácie ide. Ja som práve povedal, že vtedy, v 2007, 2008, alebo neviem, aké časové obdobie máte na mysli, Vtedy tieto informácie sme nemali. Nie je to tak, že by sme ich mali. Pán Šulce. A ja by som sa chcel veľmi pekne poďakovať, pán minister, že ste prišli sem medzi nás a nechcem sa teraz venovať tomu, že pán Verhoigen prišiel až neskoro. Vážení kolegovia, ale ja si myslím, že my sme tu vo výbore Nemeckého parlamentu Áno, áno, aj ja viem, že som v Európskom parlamente a preto nebudem hovoriť o Ferhojgonovi, ale o socialistke Segolen Royal, ktorá vôbec si nenašla čas na to, aby prišla medzi nás. Možno ste ma, pani predsednička, mohli nechať dohovoriť, nemuseli ste ma eh, prerušovať. A teraz začína moje, začínajú moje tri minúty. Ja by som ešte raz sa vrátil k téme, pán minister, e, ktoré ste popisovali, ako Nemecko rýchlo reagovalo, ako váš úrad rýchlo reagoval, ale ja by som sa chcela opýtať, či ste viedli bilaterálne rozhovory s ostatnými krajinami, ktoré by sa zameriavali na to, ako by sme mohli zvoliť spoločné postupy. Máte nejaké informácie o tom, aké boli reakcie z ostatných krajín na tento katalóg opatrení, ktoré ste zaviedli vy? Äh, äh, ja som äh, na rade predstavil, čo robíme Vždy som mojich európskych kolegov informoval o testovacích výsledkoch a v rade som poukázal na to, že potrebujeme naozaj e, zmeniť legislatívu naliehavo. Pohľady kolegov sú ale naozaj odlišné, ale konštatujeme, že teraz urobili aj iné štáty svoje šetrenia a rastie pochopenie, že je potrebné zmeniť pravidlá. Musíme sa mm, tým zaoberať aj na ďalšej rade a musíme sa zaoberať aj výsledkami tohto vyšetrovacieho výboru. Máte pocit, že Európska komisia je um, lídrom tohto uh, pohybu alebo hnutia? Že je, je nie iba sprostredkovateľom, ale naozaj plní svoju úlohu? Nemám pocit, že by komisia bola spúšťačom tejto iniciatívy alebo lídrom a nemám pocit, že by chcela meniť legislatívu. Domienia sa, do, domnieva sa, že nie je potrebné meniť legislatívu, ale podľa mňa je. Predsedníctvo rady na poslednom zasadnutí rady vyzvalo komisiu, aby na ďalšom stretnutí predložilo konkrétne návrhy, ako zaobchádzať s touto situáciou a ja dúfam, že to bude sprevádzané aj návrhmi na zmenu e, legislatívy. Ja som vyzval komisárku listom na predloženie konkrétnych návrhov. Ak takéto návrhy neprídu, nebudeme mať bezpečný, jasný systém, aby sme sa v budúcnosti vyhli takýmto manipuláciám. Ďakujem, pán minister, že ste prišli medzi nás. Chcem sa vrátiť k nariadeniu 715-2007. O ňom veľa hovoríme od začiatku tohto vypočutia. Vy viete, že podľa tohto nariadenia sú to členské štáty, ktoré zaručujú rešpektovanie legislatívy, najmä v článku 13. Nejde iba o stiahnutie vozidiel v prípade e, porušenia nariadenia, ale ide aj o sankcie tu v tomto kontexte. Vy ste už písomne odpovedali aj e, mojim kolegom, aj mne predtým. E, ale príjmanie sankcií, to je veľmi ťažké. Vy ste sankcie neprijali. A vaši kolegovia ministri z iných členských štátoch takisto neprijali žiadne sankcie. Nemyslíte si, že by sme konečne mali začať rešpektovať legislatívu vo všetkých jej aspektoch a najmä sankcie? keďže tu nie je ochrana európskeho spotrebiteľa. Nemyslíte si, že v ďalšom nariadení o homologizácii v revízii nariadenia by e, nemala vzniknúť nezávislá európska agentúra, ktorá by odobrala túto právomoc členským štátom a kontrolovala to sama? Ďakujem. Nie som si celkom istý. V tlmočení sa hovorilo o sankciách a kontrolách, takže vy ste mali na mysli obe obe veci? Nezamieňate si náhodou tieto dva pojmy? Ja vám môžem povedať, že to, čo v Nemecku bolo implementované, uh, aké sankcie sme zaviedli, to sme notifikovali. A táto notifikácia um, voči nej Európska únia nenamietala. To znamená, ak tento sankčný režim nestačí, keby nebol zosúladený e, s legislatívou EÚ, tak by e, v roku 2007 alebo 2008 proti nám bolo začaté konanie pre porušenie zmluvy. Pokiaľ viem, takéto konanie nebolo zavedené proti žiadnemu členskému štátu. Nie to je iná vec, na ktorú vy odpovedáte. E, ja sa na vás obraciam ako na členský štát. Ďalšia otázka, reálne testy. Nemecko e, bolo jedným zo štátov, ktoré chceli aplikovať takéto e, testy v reálnych podmienkach na európskej úrovni, ale nie konformitu A1, zhodu A1. Preto, prečo ste tak jednoznačne e, za testy v reálnych podmienkach? E, podporujete testy zhody s takým vysokým faktorom? Tá prvá vec, e, to je pravda, áno. My sme nastojili na tom, aby sa rýchlo prijali rozhodnutia k RDE Eh, sme veľmi radi, že sa teraz môžu eh, tie testy v reálnych podmienkach realizovať. Teraz už na to existujú aj eh, technické vybavenia, ktoré sa môžu využívať na cestách, na meranie emisí z výfukov. No a faktor konformity je na to, aby sme e, z hodnot nového európskeho jazdného cyklu urobili v budúcnosti tie hodnoty e, zhody. Na to sú tie faktory e, konformity, ktoré, sú, ktoré boli takto dohodnuté medzi členskými štátmi a komisiou EÚ a viedli k tomu výsledku, ktorý dnes poznáme. Pán minister, ak by ste mohli naozaj odpovedať priamo na otázku, potom sa budeme môcť pridržať tak čínskeho času. Ďakujem veľmi pekne. Pán Henkel. Herr Minister, ich glaube, wir sollten auch mal gemeinsam... Äh, Pán minister, mali by sme sa pozrieť trošku aj äh, do budúcnosti, aby sme sa vyhli zopakovaniu takéto E, takéhoto škandálu. Vy ste e, povedali o tom, že sa technológia a softvery zmenili od roku 2007 zásadným spôsobom. Ja viem, že to je pravda, ale Spojené štáty so softverom vedia lepšie zaobchádzať ako Európania. A vidíme takisto, že normy pre oxidy dusika v USA sú prísnejšie ako v Európe. A vidíme takisto, že kontrola je tam lepšia, pretože e, škandál Volkswagenu bol tam odhalení a aj dôsledky porušovaní sú tam prísnejšie. No a ja mám takúto otázku, ktorá je aj návrhom zároveň. Nemyslíte si, že je na čase, aby Európa a USA harmonizovali svoju legislatívu o výfukových plynoch? Ďakujem. Nie som si istý, či e, sa máme pozerať e, v tomto iba na Ameriku a hľadať s nimi nejaké spoločné riešenie. Ale mm, ja to hodnotím tak, že automobily amerických výrobcov majú oveľa vyššiu spotrebu ako európske vozidlá. Čiže Áno, tá problematika oxidov dusika je dôležitá, ale na druhej strane tu máme aj emisie CO2. E, to takisto musíme riešiť. Dekarbonizácia je dôležitá. A tu si musíme uvedomiť, že v týchto otázkach USA e, majú úplne iné úpravy ako my. Áno, pán minister, to je pravda. Samozrejme, za týmto návrhom sa skrýva tá myšlienka, že od toho druhého partnera by sme vždy mali prevziať tie prísnejšie normy. Čiže my pozve, pomôžeme Američanom z CO2, aby oni sprísnili normy pre CO2 a oni nám pomôžu z NOx. Čiže budeme sa učiť od toho druhého to, čo ten druhý vie lepšie. A na oboch stranách Atlantiku takto pomôžeme aj ľuďom, ktorí dýchajú vzduch. Ak e, sa dohodneme na tom, že sa pokúsime spojiť najlepšie prvky z dvoch odlišných e, systémov. už to by bolo dobre samozrejme, to by som mohol len podporiť. My v Európe sa ale musíme zamýšľať nad tým, aký bude ďalší krok, aký rozmer majú mať ďalšie normy, ktoré budeme schváľovať, ako budeme riešiť našu mobilitu v budúcnosti. Jasné, že normy do budúcnosti musia len klesať. Takže nemám nič proti tomu, aby sme sa uh, učili z pozitívnych skúseností iných. Pán Gizek? Pán minister, chcem na to nadviazať. Ja to nevidím tak jednoducho ako kolega Henkel. Uh, Otázka riadenia motorov a motorových softverov je veľmi komplexná a tvrdiť, že Američania majú náskok v tomto, to by bolo veľmi zjednodušujúce. Máte pravdu, čo ste povedali. Um, vy ste urobili vyšetrovaciu správu s nemeckou dôkladnosťou a chcete zverejňovanie motorových softverov, ale konštatujeme, že sú aj veľké problémy medzi e, výrobcami motorov a výrobcami motorových softverov, chránia si svoje priemyselné tajomstva. Čiže na jednej strane potrebujete personál, ktorý by to kontroloval všetko, ale na druhej strane podniky majú tiež dobrý argument. Tá transparentnosť musí ísť len po určitú hranicu. Potom je tu aj otázka toho tajomstva. To je veľmi ťažká otázka. E, v priebehu celého škandálu Volkswagen som zisťoval postupne, že v tej sieti subdodávateľov, pokiaľ ide o motory, komponenty, softvery, ehm, súčiastky, e, tam existuje naozaj veľmi veľká zložitosť. A technické detaily nie sú vždy každému e, známe, každému subjektu v tej sieti subdodávateľov. A oni to tak aj chcú samozrejme a my v rámci homologizácie musíme do tejto spleti vniesť viac svetla. Takže ten software, um, pri ňom musíme skúmať otázku, či je oprávnené chrániť motor um, a či máme takúto ochranu všeobecne priamo predpisovať a musíme teda konštatovať um, objektívne, čo sa tam robí v tejto oblasti. Pani Šaldemoze. Ďakujem veľmi pekne. Um, moja otázka je jednoduchá. Hovo, vy hovoríte, že podľa vás definícia vypínacích zariadení nie je dostatočne jasná. Ale pýtali ste sa vy alebo niekto z nemeckej vlády komisie, e, či by vám mohla takéto niečo vysvetliť v období ešte predtým, než sa to celé udialo? Ďakujem. Um, ide to príliš ďaleko, dáva to príliš veľa rôznych možností a preto je potrebné zmeniť. Uh, A hneď po zverejnení e, škandálu s Volkswagenom sme zistili, že legislatíva naozaj dáva veľmi široké interpretačné možnosti a my sme už vtedy na to poukazovali, že je to potrebné zmeniť. Dobre, tak, takže odpovedie nie. E, myslím, že odpoveď bola jednoduchá. Ja neviem, či, či ste to pochopili. Nemal som pocit, že ste to pochopili. Dostaneme sa k tomu neskoro. Ja mám uh, dojem, že nemecká vláda nepoprosila o uh, objasnenie pred rokom 2015. Ďalšia obava, dohľad nad trhom a ten nový návrh komisie, pokiaľ ide o homologizáciu do budúcna. Aká je nemecká pozícia? Chcete, aby Európska komisia mala právomoc e, dohľadať nad trhom a nemyslíte si, že by to pomohlo aj Nemecku, napríklad v prípade Fiatu? Ich möchte, dass die ja si želám, aby Európska komisia pri sporoch nakoniec mohla pôsobiť ako arbiter, ako rozhodca. Niekto musí byť schopný v konečnom dôsledku vyhodnotiť to, čo merajú, rôzne homologizačné orgány rôznych štátov. Takúto úlohu by logicky Európska komisia mala splňať. Posledná otázka. Kto je podľa vás, okrem Volkswagenu, kto je v EÚ e, zodpovedný najviac za tento škandál a že sme, že sme neobjavili toto podvádzanie? Už skôr je, je nemecká vláda čiastočne zodpovedná? Volkswagen hat betrogen. Volkswagen sa dopustil podvodu a preto Volkswagen je zodpovedný za tento podvod. A naša spoločná zodpovednosť spočíva v tom, že sa z toho musíme poučiť a podľa toho sa prispôsobiť aj v budúcnosti. A musíme spracovať nejako ten škandál. A my v Nemecku to robíme. A myslím, že aj e, Európska komisia v Bruseli sa pokúša o niečo podobné. Dank u, voorzitter. I was surprised about the... Ďakujem veľmi pekne, keď som čítala záver rady z 17. 7. júna, kde bola definícia vypínacieho zariadenia poskytnutá Nemeckom, ale ktorú teda zamietli mnohé členské štáty a aj komisia. Súhlasíte eh, s takýmto záverom? Môžete to prosím zopakovať? What is, what is your conclusion? Aký je váš záver? The Council uh, decision of 7... Rozhodnutiu Rady zo 7. júna. About the definition... Išlo o definíciu um, nepriatej definície k vypínacemu zariadeniu. Um, pokiaľ viem, rada 7.6. neprijala definitívne rozhodnutie. Rada vyzvala komisiu, aby prijala príslušný, predložila príslušný balík opatrení a my na tento návrh opatrení ešte len čakáme a potom príjmeme rozhodnutie, takže ja neviem presne, čo vy máte na mysli. Can, can you explain? Môžete prosím vysvetliť eh, možno presnejšie, o čo ide? Nemecko poskytlo definíciu vypínacieho zariadenia a e, táto bola zamietnutá. Ja som sa pýtala na názor k tomu zamietnutiu, ako to vysvetliť, respektíve aký je váš, názor, aký je váš záver tejto skutočnosti. Ďakujem. Ich glaube, da besteht ein Missverständnis. Ähm, wir sind je tu nejaké nedorozumenie. E, na rade sme sa nedali, nedostali ešte do tej fázy, že by sme prijali nejaké definitívne rozhodnutie. Členovia rady predniesli svoje pozície a komisárke dali určité poverenie, poverili ju úlohou. A ja som už predtým povedal, že e, to, čo som ja predstavil, e, Vyvolalo rôzne reakcie kolegov, niektoré pozitívne, niektoré negatívne. Vyvolalo to diskusiu a ja to vnímam tak, že čím dlhšie sa budeme zaoberať touto témou, tým viac e, členských štátov postupne si uvedomuje, že musíme predsa len zmeniť pravidla postupne. Pani Šulce? Ide o tie testy e, a nezrovnalosti medzi cestnými a laboratórnymi testmi. Vy sa snažíte zorganizovať diskusiu na DCMV a snažíte sa, aby sa čo najskôr ukončilo. Myslíte si, že testy mohli byť prispôsobené rýchlejšie? Ak áno, aké sú tie hlavné prekažky hladkému prijatiu? Teda priemysel, členské štáty, technické e, slabé miesta alebo niečo iné? Äh, tá diskusia o RDE je veľmi intenzívna. Od roku 2011 e, my sme vždy vyvíjali tlak na to, aby sa zrychlovala. a keď sa odhalil ten škandál vo Volkswagene, tak sa to ešte urýchlilo, ale nemám žiadne informácie, ktoré vám môžem poskytnúť o tom, čo sa udialo medzi rokmi 2011 a 2015 kde sa to brzdilo v týchto štyroch rokoch? Nie, nemám o tom informácie. Pán Šulce, nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Pán minister, Mám otázku k téme, ktorú ste spomínali viackrát. Hovorili ste, že je v budúcnosti naozaj dôležité, aby najnovšie technológie boli využívané. State of the art, ako ste to nazvali. Je potrebné požadovať od e, výrobcov, aby využívali najlepšie technológie. Ale my nie sme v nemeckom spolkovom sneme, ale v Európskom parlamente a pozeráme sa na všetkých e, európskych výrobcov automobilov. Ako to hodnotíte? Myslíte si, že všetci európsky výrobcovia sú približne na rovnakej úrovni? Alebo je situácia skôr taká, že niektorí výrobcovia sú oveľa lepší E, technologicky ako iní, že majú náskok. Môže sa stať, že by niektorí potom získali náskok a iní by začali zaostávať? Nein. Um... Nie. Myslím si, že tu ide o inú otázku a to je otázka nákladov. Ide tu jednoducho o to, či výrobca v oblasti motorovej techniky, čistenia e, odpadových plynov, riadenia motora bude akceptovať nižšie náklady alebo ich zavedie nižšie náklady ako iní výrobcovia a tým si e, umožní sa odvolávať na výnimky. Aj tento problém musíme vyriešiť. A tam, kde predpisujeme modernú techniku, tak táto konkurencia sa stane redukciou, tam prestane redukcia nákladov a môže sa stať, že niektoré motory, ktoré sú v obehu, zdražia, ale myslíme si, že je to bezpodmienečne nutné, aby sme sa postarali o to, aby aj tieto boli ekologickejšie. Takže svojou odpovedou ste vy potvrdili aj to, čo tu povedali mnohí iní, ale napriek tomu chcem povedať, že je tu Mm, príčinná väzba, že keď ide o náklady, niektorí výrobcovia, ktorí vyrábajú nízkonákladové automobily, tak musia aj náklady musia inak kalkulovať ako tí, čo vyrábajú drahšie automobily. A pravda, že potom tu bude aj rôzna reakcia na paletu produktov mm, tí, čo predávajú za 15 tisíc eur, budú mať väčšie problémy ako tí, čo predávajú drahšie automobily. Odpoveď podľa nás tu nie je žiaden argument, ktorý by oprávňoval to, že keď je vôľa predávať automobily v nižších cenových reláciách, že môžeme poškodzovať životné prostredie, čiže nezávisle od cenového segmentu, v rámci ktorého sa automobily predávajú, je potrebné poskytnúť čo najlepšiu ochranu životného prostredia a preto aj títo musia sa venovať tejto najnovšej technológie. Dante, ďakujem veľmi pekne. Dve otázky. Poprvé, aké e, e, opatrenia ste prijali pohľadne certifikácie, e, pretože E, takže ako Čiže ako, ako bolo vôbec možné, že sa zmenili tie ukazovatele v, v, vo Volkswagene a tak ďalej? A po druhé, pokiaľ ide o, o ubranie právomoci členským štátom homologizovať, um, pokiaľ pokiaľ ide o tie prepojenia medzi štátmi, orgánmi a tak ďalej. Často, často nemyslím si, e, myslíte si, že by nemyslíte si, že by takýmto spôsobom sa to malo, že by to bolo ľahšie pre štáty, aby vykonávali kontrol. Äh, Liberalizácia je tu už dlhšiu dobu Otázka je, či sa postaráme o to, aby sme mali rotačné systémy, ktoré sa týkajú týchto e, skúšobných orgánov a že homologizačné úrady nemusia byť vybavené svojimi vlastnými meracími prístrojmi a rampami, a práve my v Nemecku sa venujeme eh, výstavbe týchto vlastných rámp v našom homologizačnom úrade. Tiež sme si zaobstarali meracie prístroje a s nimi eh, po tom, čo budú zavedené, budeme aj využívať. Podľa našich vedomostí však tým, sme jediným homologizačným úradom v Európe, ktorý má vlastné rampy, vlastné meracie zariadenia. Všetci ostatní naďalej využívajú dostupné skúšobné organizácie. No, signor ministro, io le chiedevo se in prospettiva... Pokiaľ nejde o to, čo robí Nemecko, ale táto právomoc homologizovať, ak bude táto možnosť ubraná členským štátom, čiže ak prestaneme, eh, ak, ak, ak nebude toľko certifikačných orgánov, tak eh, možno, že keby sa vytvorila európska entita, ktorá by mohla zabezpečiť a zaručiť, um, aby jednoducho tie, tie testy prebiehali v inom štáte, možno nie v tom, ktorý produkuje tie autá, tak neviem, možno, že európsky orgán by tie problémy trošku, trošku vyriešil. E, ja by som rád vedel váš názor. Vy ste politickým, politicky zodpovední, takže pýtam sa na váš názor, pokiaľ ide o toto. Či si želáte európsky orgán, ktorý by realizoval homologizáciu vozidiel? Nein, meiner Einschätzung können äh, die podľa mňa tieto homologizačné schvaľovania naďalej môžu robiť jednotlivé štáty. Otázkou však je, či budeme mať rovnaké pravidlá a na základe ktorých budeme schváľovať. Momentálne sú tieto pravidlá rôzne, v Nemecku sú prísnejšie ako v ostatných krajinách. Ja som to práve vysvetlil, prečo ich máme prísnejšie, aké pravidlá sme zaviedli, ale ostatní ešte nezaviedli, čiže mali by sme mať rovnaké pravidlá. A to tiež nutne vedie potom aj k tomu, že konečnom dôsledku budeme musieť mať nejaký clearingový orgán v Bruseli alebo v Európe, ktorý v konečnom dôsledku rozhodne, keď príde k nejakým sporom. Takú arbitráž potrebujeme. Ja, vielen Dank. E, pani Ernst, áno, ďakujem veľmi pekne. Ja mám dve otázky. Ja som sa trošku zahryzla do tej jedenástej otázky, ktorú ste zodpovedali, kde ide o najnovší stav techniky. Mne nie je jasné, čo je to najnovší stav techniky. To absolútne najnovšie, čo je na trhu, nemusí zodpovedať tomu, čo chceme my dosiahnuť. Myslíte teraz nemeckú, európsku, celosvetovú techniku. Čo je to najaktuálnejšie, čo je to najnovšie? E, toto by som vás prosila, aby ste mi vysvetlili. No, ja som trošku počudovaný nad tým, prečo sa tak často uh, diskutuje o otázke, čo je najnovší stav techniky. Keď sa pozrieme na rôzne automobily, môžeme povedať, kde je moderná technika zapracovaná a kde nie. Tá technika, o ktorú ide tu, to nemusí byť nejaká špeciálna technika, špeciálne vedomosti. Viete, že v oblasti výskumu a vývoja automobilového priemyslu a automotív priemyslu všetko je zverejnené, všetko sa ponúka na trhu. Mne ide jednoducho o to, aby sme mali nejaký pákový mechanizmus na tých, ktorí uvedomele vyrábajú zle konštruované motory na to, aby si e, požiadali o výnimku. Toto musíme zastaviť. A tu nejde len o e, redukciu nákladov. Oni redukujú náklady, aby potom sa mohli vyhnúť tej najnovšej techniky a tam si myslím, že to nie je niečo otázneho. Dobre, ale predsa len mám ešte druhú otázku, ktorá sa vzťahuje na tie sankcie. My už máme v tejto 715 pravidlá na tieto sankcie, to je jasne stanovené, nemusíme to meniť. Moja otázka je, odkedy pre vás by bolo bezpodmienečne nučné nutné stiahnuť homologizáciu alebo zákaz jazdy takýmto vozidlám. to stiahnutie homologizácie alebo typového povolenia, zákaz jazdy, to sú dve rozličné veci. To nemôžno porovnávať. Pokiaľ ide o typové schvaľovanie, tu máme jasné pravidlá, ktoré je potrebné bezpodmienečne dodržať a keď nejaký výrobca ich nemôže dodržať, tak jednoducho mu neposkytneme takéto typové schválenie, jednoducho mu ho odmietneme. Tam nie je žiadny manevrovací priestor a presne takto sa postupuje. A my sme to jasne povedali, aj pokiaľ išlo tú stiavovaciu akciu, len vtedy, keď tieto vozidla budú dovybavené. Takže budú všetko dodržiavať, podľa práva, len potom sa budú môcť predávať zákazníkom a len tak budú môcť obdržať typové schválenie, inak nie. posledná otázka, pani Harms. Ja by som mala také zhrnutie k Taliansku. Určite by ste boli teda spokojní, keď to správne chápem, keby Taliani spustili na Fiat dobrovoľnú stiahovaciu akciu, ale mňa by zaujímalo, či skutočne aj s vašimi orgánmi ste tak spokojní, ako ste to predniesli vo svojom stanovisku tu. Tie diskrepancie, tie odchýlky, tie diskusie, čo všetko za tým je. Tie predsa neboli len v tej NGO nem, eh, Deutsche Umwelthilfe, ale bolo to aj eh, ICC, všetky tie technické eh, skupiny spolupráce a celé roky tam boli podnety a váš ministerstvo na to vôbec nereagovalo až v roku 2015. A čo je veľmi zaujímavé v tento, tejto súvislosti, že až teraz sa objavili eh, nezrovnalosti v zákone, ale veď vaše ministerstvo sa podielalo na tvorbe tohto zákona Euro 506. Erstens, verzeihen Sie, es geht überhaupt nicht um... Teda to Euro 5 a Euro 6 Prepačte, to nejde o to, aby som ja bol spokojný. Tu ide o to, aby tie vozidlá, ktoré sú momentálne dnes na cestách, eh, emitovali menej NOx a aby boli optimalizované tak, aby zodpovedali aj pravidlám. A ide o to, ako zabrániť takýmto záležitostiam do budúcnosti. To je jediná vec, o ktorú tu teraz ide. A to nejde o to, či ja som s niečím spokojný alebo nespokojným s nejakou právnou úpravou. A mm, ďalej neboli tam žiadne náznaky ilegálnych vypínacích zariadení pred rokom 2015. To je jednoducho fakt. A preto aj teraz preto je práve teraz ten čas, aby sme sa tomu venovali. To posledné nie je pravdou. Po výsledkoch prác tohto výboru e, tieto poukázali na tom, že aj na európskej, aj na mm, e, národnej úrovni tam boli takéto náznaky, ale vy teraz trváte na dôležitosti týchto pravidiel. Naozaj si myslíte, že keď teraz budeme hovoriť o implementing rules, že keď teraz na Euro 5 a 6 zmeníme európsku legislatívu, že sme na dobrej ceste, aby sme sa v budúcnosti postarali o to, že automobilový priemysel nie len v tejto oblasti, ale aj v CO2 oblasti bude dodržiavať európske zákony? Neviem, čo teraz ty máte na mysli so zmiernením. Ja si myslím, že viete, že tie hranice euro, ktoré sú stanovené v Euro 5 a v Euro 6, že tieto v komitológie na základe tlaku členských štátov, že tieto, mm, eh, tieto hraničné hodnoty už neplatia. Ospravedlňujem sa, ale ja to nechápem. Nejde o to, aby sme mali prísnejšie dodržiavanie pravidiel v zmysle tých, ktorí ich vytvorili a teraz nemusíme urobiť niečo nezvyčajné v oblasti legislatívy. To musí zodpovedať. Teda tieto musíme jednoducho zlepšiť, doladiť tak, aby zodpovedali skutočnosti, pretože technický pokrok je oveľa rýchlejší ako legislatívne procesy a preto musíme prispôsobiť zákony technike a nečakať alebo netrvať na tom, že za 10 rokov sme urobili e, vynikajúce rozhodnutie, keď sme ešte nepredpokladali túto techniku. Ďakujem veľmi pekne, pán minister. Som rada, že sme vás medzi nami mohli privítať. My, ako kolegovia povedali, Pozvali sme vás, vy ste povedali áno, dohodli sme si dátum. Musím povedať, e, že e, áno, prebiehajú prebieha intenzívna diskusia ohľadne objasnení a určite budeme na rade potrebovať veľa pomoci, najmä od veľkej krajiny a veľkej produkčnej krajiny a aby sme posilnili legislatívu. Takže ešte raz veľmi pekne ďakujem Samozrejme, môžete zasielať aj písomné otázky, pretože samozrejme vždy sú otázky, ktoré nemohli byť položené. Poprosím vás, zasielate otázky do 27. oktobra, takže pán minister určite ešte otázky písomne nás dostanete, takže ďakujem veľmi pekne ešte raz. Dear colleagues, um... kolegovia, opätovne by som eh, rada zahájila druhú časť nášho zasadnutia. Eh, máme tu ďalšieho vzácného hostia. Vítajte, pán Lís, vítam aj vašich expertov, váš tím z kabinetu a uh, Mm, ide o veľmi dôležité vypočutie dnes, nielen z pohľadu samozrejme mm, federálneho ministerstva, ale aj Dolného Saska samozrejme. To je veľmi dôležitá spolková krajina v súvislosti s našou témou a um, Ministerský predseda bohužiaľ nemohol prísť samotný, takže ja mám tu čest privítať vás. Máte na starosti hospodárstvo, prácu a e, dopravu v Dolnom Sasku, takže nech sa páči, úvodné slovo vás poprosím. Um, meine e, sehr geehrte Veľmi pekne ďakujem. Vážená pani predsednička výboru, vážení členovia výboru, vážené dámy a páni. Ja by som sa najprv chcel poďakovať za to, že ste ma sem pozvali a ja som toto pozvanie veľmi rád prijal. Ďakujem veľmi pekne za možnosť vysvetliť niektoré záležitosti, ale každopádne stojím e, k dispozícii pre e, odpovede. Od roku 2003 som členom tohto ministerstva, som ministrom pre hospodárstvo v Dolnom Sasku, hospodárstvo práce a dopravy. Ďakujem veľmi pekne. Od roku 2013 som ministrom tohto ministerstva a budem vám k dispozícii na otázky. Na úvod by som aj v súvislosti eh, volačo čo povedal aj o eh, o krajine, Dolné Sasko, k mojej úlohe ako minister hospodárstvo, čo do plochy je Dolné Sasko druhou najväčšou krajinou a má 7,9 milióna obyvateľov a z tohto pohľadu je štvrtou najväčšou spolkovou krajinou. Moje úlohy ako ministra dopravy, práce, a hospodárstva sú podporovať eh, dopravnú politiku, hospodárskú politiku eh, v našej spolkovej krajine, ale predovšetkým eh, nesmiem strácať zo stretela ľudí. Mojou úlohou je aj podporiť lokalitu Dolného Sasku a dôležitú úlohu pripisujem aj dialógu s jednotlivými aktérmi a našimi partnermi. Ako minister hospodárstva sa zasadzujem za bezpečné pracovné miesta a spravodlivosť spravodlivé odmeny za prácu. E, podporujeme aj firmy, ktoré sa môžu spolahnúť na to, že my ich celej sily budeme podporovať. V tomto ohľade ide o to, aby sme s hospodárskou politikou vytvárali stimuly pre investície a ďalší rozvoj a vytvárali rámcové podmienky na to, aby spolková krajina Dolné Sasko bola atraktívnou lokalitou. Tiež sa musíme postarať na, o naplnenie sociálnych a ekologických cieľov. Spolupracujeme s Európskou úniou na zníženie emisí škodlivých skupina CO2 v cestnej doprave. A najvyšším, najväčším priemyselným sektorom v Dolnom Salsku je automobilový priemysel. Je tam 120 tisíc zamestnancov a najväčším hráčom je náš automobilový koncern Volkswagen. Už niekoľko desaťročí je etablovaný v Dolnom Sasku vo Wolfsburgu. Keď sa pozrieme na eh, automotív priemysel, viac ako 30 priemysel, eh, pracovných miest v priemysle eh, v Dolnom Sasku, teda 250 tisíc pracovníkov pracuje v výrobe automobilov. Tento diapazón ide od e, služieb v automobilovom priemysle, priemysle až po turistický priemysel a Volkswagen naozaj hrá dôležitú a ústrednú úlohu. E, od svojho založenia je spolková krajinou e, partnerom. Historicky toto to partnerstvo narastalo. 20, e, Dolné Sasko má 20 podiel na základnom imaní a my vysielame aj do e, dozornej rady pán Štefan Vajl tam je a ja som od roku 2013 tiež v tomto predstavenstve. Automobilové hospodárstvo toho času e, zaznamenáva veľké zmeny a to nie len na základe e, energetických a klimaticko-politických požiadaviek. Ide tu o prepojenie týchto dopravcov, zvyšuje sa digitalizácia revolúcia aj v oblasti automobilového priemyslu, aj automatická jazda. To sú niektoré príklady tejto zmeny. To znamená, že sú tu veľmi komplikované a rôznorodé otázky, ktoré súvisia ale aj s právom, ako napríklad bezpečnosť údajov a digitalizácia. Politika musí zodpovedať na to, musí vytvoriť rámcové podmienky, aby spolu s priemyslom na tieto zmeny reagovali. E, Naozaj sú to veľké zmeny, o týchto zmenách tu diskutujeme aj e, v dozornej rade Volkswagenu. E, Ďalej by som, vážené vážené dámy a páni, chcel zareagovať na úlohu homologizačných orgánov v Nemecku. Práve ste mali možnosť diskutovať s pánom ministrom dopravy, pánom Dobrintom. A teraz vieme si predstaviť, aké sú tam tie úlohy Predovšetkým máme federatívny systém a teda rozlišujeme medzi e, legislatívnymi úlohami spolkovej vlády a jednotlivých spolkových krajín a tam je to legislatívne jasne stanovené. Potom tu máme tento homologizačný orgán KBA, a to zodpoveda samozrejme spolkovej vlády. Tento homologizačný orgán spolu s technickými službami skúma, či tieto vozidla schválenému typu zodpovedajú conformity of production, ale pokiaľ ide na trvalú udržateľnosť, to in-use compliant test, to tiež spadá do úloh spolkovej vlády, teda KBH homologizačného orgánu. V Vážené dámy a páni, ja som si dovolil poukázať na to, že práve tieto otázky, ktoré sa týkajú homologizácie a tejto prá- tohto práva, mm, môže zodpovedať, na toto môže zodpovedať len spolková vláda a musí zodpovedať len spolková vláda. Ale dúfam, že tento úvod je dobrým základom pre našu ďalšiu diskusiu, pre vaše otázky. Som veľmi rád, že som mohol medzi vás zavítať a veľmi rád odpoviem na vaše otázky. Ďakujeme za úvodné slovo. Pán že nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán minister, za to, že ste medzi nás prišli. Um, áno, vaše úvodné vystúpenie bolo eh, dobre napísané, dobre odprednášané, ale k samotnej téme. Federálne eh, krajiny sú zodpovedné za do, dohľad nad trhom, teda len čo KBA schváli, tak potom krajiny vlastne riešia vozidlá, čiže e, máte dve vlastne funkcie. Na jednej strane ste ministrom hospodárstva a e, dopravy Dolného Sáska a na druhej strane ste členom dozornej rady. E, a pretože vo Volkswagen je najväčším zamestnávateľom. Ale predpokladám, že to je niekedy také zapeklité. Mm, pokiaľ ide o um, teda vás ako ministra a člen dozornej rady. Kedy, ste, kedy sa e, rada, e, dozorná rada Volkswagenu, kedy sa dozvedela o nezrovnalostiach medzi laboratórnymi a cestnými e, testami. Nehovorím o tých vypínacích zariadeniach, ale hovorím o samotných nezrovnalostiach medzi labor- výsledkami laboratórnych testov a výsledkami testov na cestách. Ďakujem. Ďakujem. 19. septembra 2015 sme zistili o informáciách, ktoré boli zverejnené v USA a my sme intenzívne začali v dozornej rade na tom pracovať. Áno, ale moja otázka bola v niečom inom. Nepýtam sa na to, kedy ste zistili o tom, kedy ste zistili, že existujú vypínacie zariadenia, ale pýtam sa, kedy ste zistili, že existuje veľký rozdiel medzi laboratórnymi testami a medzi reálnymi testami um, jazdy na cestách. Zásadná diskusia o tých testoch na rampách a o real drive emissions, e, o tom sme sa dozvedeli v súvislosti e, s informáciami z USA. A potom sme vlastne začali realizovať testy skutočných jazdných cyklov a o tom sa hovorilo o, v správnej rade. Čiže vy hovoríte, pre, že pred americkým škandalom ste vôbec nevedeli o tom, že existujú rozdiely medzi tými testami, ale tomu sa mi nechce veriť, pretože e, za posledných 6 mesiacov sa ukázalo, že mnohí vedeli o tom, že existujú rozdiely medzi testami. V odpovedí 7 hovoríte o Cycle Beating, poskytli ste podrobnú odpoveď, ako pokiaľ ide o reguláciu, sa Cycle Beating definuje ako nelegálne, ale nebudem teda ho- diskutovať o zákonnosti. Hovorím o faktoch. Cycle Beating či optimizácia znamená, že na cestách je väčšie znečistenie, než by malo byť. A ako minister, ako zodpovedný ehm, člen vlády so, zodpovednosť, so zodpovednosťou. Nemáte pocit, že, že v tom tkvie istý problém, teda ten cycle beating, nie, nielen pri nezákonných zariadeniach a čo, čomu sa vlastne potom pristúpilo aj samotná reakcia na to? Ďakujem ešte raz za otázku. za akých rámcových podmienok sa robia homologizačné skúšky? To určuje homologizačný úrad KBA spolkovi a bolo jasné, že e, podmienky v e, realite sú iné ako podmienky v laboratóriu. Na tom sme sa dohodli v minulosti predsa, čiže napríklad tlak v pneumatikách, e, ľahké oleje a tak ďalej. Sú to rozdielne podmienky a to sme vedeli aj predtým. Keď A ide vlastne o to, že v tom laboratóriu pre všetky automobily všetkých značiek sú rovnaké podmienky a tam sa dá ľahko určiť a rozoznať, ktoré autá emitujú viac emisí a ktoré emitujú E, menej emisí. Na to slúžili vlastne tie testy v laboratóriách. Pre, všetkých, e, pre všetky vozidlá sú e, podmienky v laboratóriu rovnaké. V podnom slove ste povedali, že chcete pracovať pre občanov, ale to hovoria všetci politici. Všetci pracujeme pre občanov a samozrejme v Dolnom Sasku um, je zamestnanosť veľmi dôležitá. To nebudem určite um, tomu protirečiť, ale je tu ešte sekundárny aspekt, verejné zdravie pretože znečistenie, eh, kvôli znečisteniu z vozidiel a tak ďalej, medzi inými faktormi a um, vieme, že boli tie rozdiely medzi testami na rampe a na cestách, ale um, ako spolková krajina, ktorá je zodpovedná za dohľad na, trh, na, na trhom po tom, čo KBA udeli typový súhlas, čo ste, k čomu ste pristúpili, alebo ako ste to vnímali, čo ste vôbec e, hovorili, dobre, je to problém, nie, nie, KBA povedalo, že je to v poriadku, my vieme, že na tej rampe je to iné než na ceste, ale nie, nie je naše zodpovednosti to riešiť nejakým spôsobom. Ja, die Typgenehmigung, die Dinge... Typové schvaľovanie a to, čo sa konštatuje pri typovom schváľovaní, to každé dva roky sa musí v laboratóriách e, kontrolovať. Je to, e, roz, tu musíme rozlišovať medzi laboratórnym typologickým skúmaním a potom tým hlavným E, skúmaním, to, tým hlavným testom emisí a pre nás dôležité je to typové schváľovanie, ktoré my ako spolkové krajiny musíme implementovať príslušným spôsobom, ale um, tu je dôležité, tu sa zhodujú úlohy ministra a člena dozornej rady. Ide o, o to, aby sme na trh uvádzali tie najúspornejšie uh, um, auta s nízkymi emisiami. To je dobre pre ochranu zdravia ľudí, pre budúcnosť priemyslu. Ale o tých faktách, faktoch, o ktorých vieme dnes, sme nevedeli pred 19. septembrom 2015. Pán Ertuch. Ďakujem, pán minister. Ďakujem za to, že ste prišli. Ďakujeme za to, že ste podporili ochranu klímy a spravodlivé mzdy. A pokiaľ ide o vašu úlohu v dozornej rade, akú úlohu zohrávala dozorná rada pri objasňovaní tohto škandálu? A ešte ďalšia vec. Zdá sa, že existujú odlišné názory medzi zamestnávateľmi, zamestnancami a e, spolkovou krajinou Dolné Sasko. Ako to je? Ďakujem. 19. septembra sme teda sa o tomto dozvedeli a potom sme prijali rôzne kroky. Prvý krok v dozornej rade Volkswagenu bol, že sme vytvorili osobitný výbor a ten zasadal veľmi často a skúmal presne e, stav veci. Ja som takisto členom tohto osobitného výboru. E, poverili sme Medzinárodnú advokátsku kanceláriu Jones Day tým, aby preskúmali všetky údaje v celom koncerne v Nemecku aj v USA. Spracovali sme tieto e, dáta, na základe toho sme e, skúmali skutkovú podstatu, ako e, sa došlo napríklad k rozhodnutiu používať takéto technické riešenia. No a teraz to ešte stále táto práca prebieha aj v spolupráci s americkými orgánmi. A zatiaľ nemôžeme všetko zverejniť e, o tej práci, ktorá prebieha. Dúfame, že do konca tohto roka bude predložená definitívna správa o všetkých súvislostiach, aj o tom, aké rozhodnutia boli v koncerne príjmané až do dnešného dňa v podstate. Čiže ide tu o prešetrenie skutočnosti, ale kompletné, kompletné preskúmanie skutočnosti na základe toho stanoviť E, skutkovú podstatu a potom dúfame, že znovu získame o, o dôveru. A toto sa týka samozrejme akcionárov e, vonkajších aj, aj e, Dolného Saska a takisto aj na tom spolupracujú traja zastupcovia zamestnávateľov. Vy ste povedali, že od roku 2013 ste členom dozornej rady Volkswagenu Chcel by som vedieť, či v tomto období e, sa diskutovalo na dozornej rade o strategických rozhodnutiach súvisiacich s, vývi- s vývojom motorov. Strategické rozhodnutie je vlastne technológia pohonu. Akú zvolíme technológiu pohonu? V Európe a v Nemecku máme jasný cieľ znižovať emisie CO2. A to si vyžaduje zníženie spotreby paliva a to je veľká výhoda naftových motorov. No a v Nemecku sme sa sústredili na to, aby sme znížili emisie CO2 a vidíme samozrejme teraz ale aj s Euro 6, že sa opäť znížili normy NOx oproti Euro 5, čiže tie strategické rozhodnutia spočívajú v tom, aký druh pohonu chceme podporovať. Teraz prichádzajú eh, hybridné technológie, alebo vodík, e, palivové články, elektromobily s batériami, to je celá patela, pa, paleta pohonov, o tom sme diskutovali. No a zásadné rozhodnutie, e, na akých troch sa bude využívať naftový motor, o tom sme nehovorili od roku 2013. No a záverečná otázka. V Dolnom Sasku je veľmi E, nezvyklá situácia. Viete nám povedať, do akej miery dozorné rady sú zapojené do operatívnych rozhodnutí a aký je rozdiel medzi e, e, činnosťou dozornej rady a predstavenstva u vás? Dobre. Samozrejme, v Európe, v každej krajine je toto, tieto právomoci sú rozdelené inak. Dozorná rada u nás nesie zodpovednosť za kontrolu nemá úlohu ani právo zasahovať do operatívnych rozhodnutí o podniku. Um, to je rozumné oddelenie právomoci. Dozorná rada má za úlohu zaostriť zrak e, akcionárov, ale napríklad vedieť aj o veriteľoch spoločnosti, čiže dozorná rada kladie otázky, odpoveda na otázky, e, stará sa o dobro celého podniku, ale nezasahuje do e, prevádzky samotného podniku, do operatívnych e, rozhodnutí. Ďakujem. Pán Henkel, dobrý deň, pán Lís. Povedali ste, že dozorná rada v nemeckých podnikoch má najmä kontrolnú funkciu. Máte pravdu. Ja sám som bol 6 rokov zodpovedný za takúto funkciu v nemeckom priemysle a vždy som bol aj hrdý E, na náš automobilový priemysel aj na Volkswagen. Ale zdá sa mi čudné, že Volkswagen e, má nielen e, dobrú technologickú povesť, ale má aj takú povesť, že neustále vyvoláva škandály. Napríklad aféra López, krádež podnikových tajomstiev iného, inej spoločnosti. Volkswagen vtedy musel zaplatiť 100 miliónovú pokutu. Takisto aféra Harc. Vtedy išlo o to, že e, členovia odborových radov aj e, dozornej rady dostávali úplatky a kupovali si prostitútky. No a teraz prišiel tento dízlový škandál. A opäť sa to týka Volkswagenu. A vy to nazývate veľmi eufemisticky, e, dízlová tematika. A pýtam sa vás ako člena dozornej rady a takisto ale aj ako zodpovedného ministra. Nezdá sa vám, že je tu nejaký zásadný problém v podnikovej kultúre Volkswagenu? Ďakujem, pán Henkel, za otázku. Naj, najskôr načrtnem, ako vyzerá Dolné Sasko. Volkswagen je medzinárodný podnik na celom svete, má 100 e, výrobní a vyše 600 tisíc zamestnancov. Čiže nereduku, neredukujme Volkswagen iba na Dolné Sasko. Ja som nehovoril o Dolnom Sasku, ja hovorím o podnikovej kultúre Volkswagenu. A my v Dolnom Sasku sme veľmi hrdí na Volkswagen. Volkswagen má veľmi úspešnú uh, tradíciu, plnú úspechov, uh, plnú pozitívnych uh, veci a e, to nemôžeme popierať. Tie tri príklady, ktoré ste vy uviedli, nemajú súvis e, a nemôžete z toho vykresliť celkový obraz Volkswagenu. Pán minister, prepačte. Naozaj si myslíte, že to sú náhody všetko? Tak potom si kladiem otázku, prečo sa takéto náhody nedejú v iných veľkých nemeckých podnikoch. Domnievam sa, že je tu súvislosť medzi týmito troma škandálmi napríklad pán Pierre. Piech. Piech. Pretože on e, vždy bol zapletený do každého z týchto troch škandálov. Prečo to nepripustíte? Ak chcete zmeniť podnikovú kultúru, musíte pomenovať problémy po, pomeniť. E, nie, tu nie sú súvislosti medzi tými škandálmi, ktoré ste spomenuli, ani osobné a táto diskusia je úplne chybná. Mm, keď chceme hovoriť o Volkswagene, musíme hovoriť o kultúrnej e, zmene, kultúrnej reforme, ale práve v tej otázke tých technických manipulácií. Čiže teraz musíme povedať, že to musíme zmeniť musíme zmeniť e, kultúru toho podniku v tej technologickej časti, ale súvisť s ďalšími škandálmi tu nie je. Ak chcete viesť úspešný podnik, musíte vytvoriť aj dôveryhodnú atmosféru. Je potrebné mať možnosť vznášať kritiku. Kritika musí byť vítaná a akceptovaná. A ja si myslím, že vo vašom podniku to tak nie je, pretože vy ako dozorná rada, by ste museli už dávno dôjsť e, a odhaliť e, tie škandály. Takáto kultúra už existuje a my pracujeme naďalej na jej zlepšení. Pani Human Tenár teraz zriadila nové oddelenie pre ľudské zdroje, Vytvorili sme systém pre ochranu tzv. whistleblowerov, poskytovateľov informácií o nedostatkoch, o porušeniach predpisov. Čiže od e, septembra minulého roka e, spracovávame túto záležitosť nielen po technickej stránke, ale aj po iných stránkach. Snažíme sa zmeniť vnútornú organizáciu podniku tak, aby sa takéto niečo už neopakovalo a aby bolo možné poukazovať na určité nedostatky. Pani Meissner, ďakujem. Pani predsednička, e, za ALDE sa chcem poďakovať vám, pán minister, že ste prišli medzi nás. E, k vašej úlohe ako člen dozornej rady. Vy ste popísali, čo robí dozorná rada. Ja si to predstavujem tak, že keby som ja bola na vašom mieste v dozornej rade a bola by som inžinierka a pracovala by som vo vývoji motorov, tak by ma to určite lákalo klásť rôzne otázky a toto chcem vedieť. Dozorná rada predsa by mala mať aj povinnosť spochybňovať určité veci, klásť otázky. V súvislosti s USA ste povedali, že e, vy chcete zachovať ten podnik Volkswagen, ale vy ste vedeli, že v USA sú oveľa prísnejšie normy na oxidy duzíka. A vám sa nezdalo nič podozrivé, vy ste si nevšimli, že tam niečo nesedí a mm, ja chápem, že vám nikto priamo nepovedal o vypínacích zariadeniach, ale prečo ste nekladli otázky, Preto, prečo ste nemali podozrenie? Pretože vy, keď máte zodpovednosť a podnik, musíte si neustále klásť otázky, či všetko funguje správne, či náhodou nie je nejaký problém. Ďakujem pani Meissner. Vás spája veľa s Dolným Saskom. My sme spolu boli v parlamente. Viete, aký význam má Volkswagen pre Dolné Sasko. A e, samozrejme, takéto otázky si stále kladieme, ale e, poukazujem opäť na to, že hovorím o dozornej rade koncernu Volkswagen. Tam sú rôzne iné značky nie iba Volkswagen, ale aj Škoda a ďalšie. Nebudeme ich vymenovávať. Jasne, že si kladieme o, otázky, ale my skúmame najmä štrukturálne otázky trhov, na ktorých trhoch chceme byť prítomní, s ktorou značkou a my skúmame, ako obsúžiť tie trhy danými značkami, samozrejme čistými vozidlami. No a my, dozorná rada, si kladieme otázky, ako sa vyvíja daný trh, ale Pokiaľ ide o homologizačné povolenia, e, dozorná rada musí vychádzať z toho, že požiadavky povolení boli splnené a to je aj úloha predstavenstva. Samozrejme, ale ja si kladiem otázku, ako som povedala, vy ste inžinier, vy máte technické vzdelanie a vy ste vedeli, že v USA sú úplne iné normy pre NOx a o RD testoch sa už dlhšie diskutuje a hovorilo sa o tom, že u nás tie normy nezodpovedajú celkom realite a USA sú prísnejšie. Ja si kladiem otázku, nenapadlo to nikoho e, v dozornej rade alebo medzi odborníkmi, prečo sú tu také rozdiely, e, prečo existujú inde ambicioznejšie normy, pretože pri súčasných technológiách e, sa to dalo len za pomoci podvodu dodržať tie normy. Nie, nemali sme žiadne informácie o tom, že sa porušuje zákon a hneď ako sme dostali 19. septembra mm, poukazy na to, že sa porušujú zákony, hneď sme to začali vyšetrovať. Ďakujem. A ešte jedna otázka. Včera v novinách Bild sa hovorilo o tom, že od roku 2020, aby sa mohli dodržiavať normy NOx, navrhuje E, ministerstvo e, e, životného prostredia, prípadne aj zákaz naftových motorov v mestách. Čo si myslíte o tom vy? O tom sa už v Nemecku diskutovalo, ako sa ďalej budú ešte obmedzovať emisia emisie. Zdá sa, že v Nemecku v centrách miest budú môcť e, premávať len vozidlá, ktoré dodržiavajú normy Euro 6, čiže tie tzv. modré plakety. My potrebujeme v každom prípade technológie budúcnosti nízkokarbonové, ale zase nechcem vyvlastňovať ľudí, pretože niekto si možno kúpil pred rokom, pred rokom a pol e, vozidlo, ktoré malo typové schválenie a potom mu teraz povieme, že o tri roky s už nemôžeš e, e, ísť do mesta, tak to je, to je problém. Ale napríklad verejná doprava, prímeská doprava, tu musíme vybaviť alternatívnymi pohonmi. Hybridné auto, autobusy potrebujeme, autobusy na zemný plyn takisto. Taxíky musíme dovybaviť um, s alternatívnymi pohonmi. Uh, Takisto potrebujeme inteligentné systémy riadenia dopravy s inteligentnými e, semaformi a tak ďalej. Pán Skiliotis. Ďakujem, pán predseda. E, ja vystúpim po grecky. E, Iní kolegovia už o tejto veci hovorili my všetci vieme, že um, krajina Dolné Sasko je druhým najväčším akcionárom Volkswagenu a majú zastúpenie aj v rámci e, rady, teda máte takú dvojitú zodpovednosť ako e, lokálna vláda a ako akcionár Volkswagenu. Nie som si istý na základe toho, čo ste doteraz uviedli, um, čo, čomu si pristúpili naučili riešenia alebo vyriešenia problémov v súvislosti s vypínacími zariadeniami, odkedy teda bola spustená legislatíva. Čiže to bola moja prvá otázka a e, uvítala by som odpoveď. Ähm, Ďakujem pekne za túto odpoveď o týchto vypínacích zariadeniach, že sa používajú a že to je v článku 5 odsek 2, že sa to môže nesprávnym používať alebo zneužívať. O tom sme sa dozvedeli v roku 2015 a potom i hneď sme spustili vysvetľovanie, že <clears throat> takéto nekonformné opatrenia, že sa na rampe znižovali emisné hodnoty, ktoré nezodpovedajú normálnej bežnej jazde. To nám nebolo známe a preto všetci my, aj orgánmi, sme predpokladali a museli predpokladať, že len také hodnoty sa dodržiavali, ktoré zodpovedali zákonu. Vážený pán minister, JRC, teda spoločné e, výskumné centrum v roku 2013 už malo, teda informácie vlastne mali už v roku 2012 a oni potvrdili v správe, že tieto vypínace zariadenia môžu meniť výsledky emisí. A nielen, nie len, že tú správu zverejnili, ale Európska komisia nás e, takisto informovala, že e, prebehnú osobitné workshopy, kde, sa budú, kde budú informovať členské štáty. Čiže mali ste o tom vedieť už vtedy o takejto možnosti. A preto ma vlastne napadá otázka, či ste požiadali o dodatočné inšpekcie, alebo či ste nadniesli túto otázku na rade Volkswagenu, keďže takáto možnosť existovala. Že... Ďakujem. Už som predtým jasne povedal, v akých kompetenciách sa pohybujeme. Čiže homologizácia to môže robiť len federálny orgán, čiže tieto vozidlá v tomto homologizačnom eh, úrade obdržia eh, typ typové povolenie a tieto musia byť dodržané v právnom rámci, ktorý je stanovený. To musí byť presne dodržané. A to bolo základom pre mňa ako minister, ktorý sa zaoberá otázkou, ktoré automobily sú na trhu a ako je potrebné robiť tieto skúšky. A takisto sa ma to týkalo ako člena dozornej rady, že do 19. septembra 2015 sme nemali vedomosť o tom, že právny rámec ktorý bol stanovený a ktorý je základom dodržiavania emisí, že nie ten bol základom, ale manipulácie. Znamená, že federálna vláda vám nedala vedieť, neoboznámila vás s touto skutočnosťou, pretože o tomto vlastne, ak členský štát informáciu mal, to znamená, že federálna vláda jednoducho túto informáciu nepostupila. A druhá otázka. Uh, ktorá sa e, týka nariadenia 715 z roku 2007. Tam sa veľmi jasne hovorí, akým spôsobom sa musia udiať takéto testy. Tak prečo potom ešte dnes vykonávate testy na rampe, kde čítania emisí sú oveľa nižšie než tie pri e, skutočnej jazde vozidla? Ďakujem. Das ist sozusagen Teil der Grund tak povediac, to je súčasťou toho základu, ktorý treba preskúmať v rámci homologizácie a typovej skúšky, ale sú tam aj výnimky, napríklad na ochranu motora alebo iných jazdných e, vlastností, ktoré sa musia dokázať. Čiže to je potrebné preukázať a ja predpokladám, že e, samozrejme KBA tieto legálne možnosti, ktoré sú potrebné na ochranu motora, dostal, ale tie ostatné záležitosti, ktoré vyzerali a ktoré boli manipuláciou, Teraz je jasné, že to bola manipulácia, k ostatným sa neviem vyjadriť. Mm, teda tam ten postup bol jasný a tá základná otázka je, či máme tie isté hodnoty na rampe ako aj na ceste. No už tá jadrová otázka je troška iná. Na, <clears throat> na rampe, ale aj na ceste mus, že to, že na rampe vzniknú iné hodnoty, pretože ten cyklus nezodpovedá reálnej prevádzke, to považujem za normálne, ale tie podmienky, za ktorých pracuje toto vozidlo, musia byť reálne rovnaké na rampe ako aj na ceste. To musí byť základom, ktorý musíme z právneho hľadiska zabezpečiť, ale aj ako podniky, ktoré vyrábajú automobily. Ďakujem pekne pani Harms. Ďakujem veľmi pekne. Odkedy diskutujeme o dízlovom škandále, povedali, najmä e, od počiatku e, keď sa hovorilo o e, Volkswagene, tam sa veľmi veľa hovorilo o firemnej kultúre, ktorá sa musí zmeniť, ale jednu vec možno konštatovať, že je to podvod a boli obidené zákony zo strany tohto podniku, ktorý je za to zodpovedný. Ale ja sa zamýšľam aj nad otázkou, práve po tom, čo som si vypočula ministra Dobrinta, ako je to možné, že ako to vyzerá s kultúrou, s kultúrou vládnou, s kultúrou týchto orgánov. A vy ako člen dozornej rady Volkswagen, Volkswagenu, to už celé roky bol boli indície, že niečo nefunguje. To neboli len NGOčky, to boli aj výskumné orgány, to boli niektoré inštitúcie, ktoré poukazovali na e, výsledky merania NOXov v mestách, že napriek e, Euro 5 a Euro 6 niečo nesedí, že tam niečo nie je v poriadku. A podľa mňa je to neuveriteľné, čo sa stalo. E, Nezamýšľate sa nad tým, čo medzi politikmi, ktorých je to úlohou, čo by sa tam malo zmeniť a čo by sa malo zmeniť v dozornej rade Volkswagenu, aby sa takéto niečo neopakovalo. Pretože my, čo sme to pozorovali a nezasiahli, do škandálu Volkswagenu. My sme spolu zodpovední za to, čo sa tam deje. Áno, ďakujem veľmi pekne za tú otázku. Ja sa pokúsim to ešte raz vysvetliť. Na jednej strane je jasné, že možno e, ten reál, tá, tá, tie reálne podmienky nie sú také isté ako na rampe, napríklad NRC za studená, za tepla. E, dobre, testovací cyklus musíme prispôsobiť reálnym podmienkam, ale ešte raz to nesúvisí e, so skutočnosťou, že tento testovací cyklus sa robí za manipulovaných podmienok a že tá reálna prevádzka potom má zvýšené emisie. E, áno, čiže potrebujeme lepšie testy. Potrebujeme lepšie testy a to sme vedeli už vtedy, keď sme schvalovali euro 5 a euro 6. A že za týmito diskrepanciami sú aj iné problémy, ako nesprávne testy. Na to vždy znova a znova boli indicie ešte pred rokom 2015. Odpoveď, ja ako člen dozornej rady ani ako minister som nemal indície, že prišlo k manipulácii, ktoré na rampe vedú k tomu, že emisie sú dodržané, ale v realite nie. Na to som ja nemal žiadne indície. Skutočno, že reálna prevádzka, testovacia prevádzka, pokiaľ ide o e, cykly, jazdné cykly, že to je rozdielne, to je áno. A tam by sme potrebovali tú skúšku integrity whistleblowerov. Musíme sa postarať e, o to, aby takéto niečo sa už nemohlo stať, pretože určité ciele potom nedosiahneme. To sa nesmie stať, ale na druhej strane je to aj politická zodpovednosť. Veľ veľmi eh, podrobne sa pozerať na to nielen pri testoch, či sú tam není zadefinované výnimky, ktoré v konečnom dôsledku podporujú to zneužívanie, ktoré v konečnom dôsledku nechceme zažiť. Na to poukazoval aj minister Dobrindt, že dobre, niekedy potrebujeme výnimky, keď sme eh, pod, eh, v teplote nižšie ako 17 stupňov, vtedy to škodí motoru, takže musíme sa zamyslieť nad tým, či takéto výnimky môžeme povoliť. Äh, äh, no a potom k tomuto záveru. Legislatíva v Bruseli nikdy nezamýšľala takúto výnimku povoliť. Tam boli takéto vypínacie zariadenia v tejto legislatíve zakázané. Aj nemecké orgány, ktoré sa na tejto legislatíve podielali, to vedeli. Odpoveď áno, keď čítame toto nariadenie, tak zistíme, že na ochranu motora tieto zariadenia znižujúce emisie sú možné. Takto je to zadefinované. Ale v prvom rade tá mierka by mala byť taká, že to nesmie byť vôbec umožnené a potom to môžeme umožniť. Čiže najprv zakázať a potom umožniť a potom našej politickej uh, právomoci je vytvoriť tieto eh, legislatívne podmienky. Čiže keď niečo nahlásime, keď niečo schválime, eh, čo by nebolo potrebné, aby sme vo všeobecnosti mohli povedať, že nesmúme mať žiadne možnosti vypínať eh, redukciu emisí. Pani Evi, áno, ďakujem veľmi pekne. Dobrý deň, eh, vážený pán minister. Ja som sa chcela eh, spýtať niečo k otázke 7, respektíve k vašej odpovedi. Tam hovoríte o optimizácii vozidiel, ktoré majú byť homologizované a uvádzate príklad, ktorý sa týka pneumatík. Vám sa zdá, že um, máte pocit, e, že e, tie modifikácie, ktoré sú, za, ktoré sú, ktoré sú zapracované do, do vozidiel počas testov, Ich kann an der Stelle der Aufklärung nur tu môžem poskytnúť len to vysvetlenie, že sme viedli diskusiu, či sa odpojí generátor, či táto batéria sa nabíja v testovacom cykle alebo nie, čiže je tam uh, Eh, sú tam také možnosti optimalizácie, ja to tak opatrne nazvem, čiže sú tu také opatrenia, ktoré zdá sa využívali všetci na eh, rampe, aby eh, tieto emisie vyzerali optimálne. To boli optimalizované podmienky, ktoré sú odchýlne od reálnej prevádzky, to závisí od e, spôsobu jazdy vodiča, ale závisí aj od toho, ako sa nabíja batéria, to potom vyzerá ináč a potom je tam určitý, určité body, ktoré sa využívajú aj počas cestovania. Výborne, ďakujem veľmi pekne za vašu reakciu pretože mne sa zdá zrejme, že využívanie takýchto niečím a fakt, že sa homologizujú vozidlá, ktoré, ktoré nerešpektujú e, skutočné podmienky a nielen v laboratóriu. E, tieto zariadenia e, na túto zariadenia upoz, upozornila environmentálna agentúra, ale, na, ale doteraz nikto nemal guráž e, vstupovať nejak alebo analyzovať jednotlivé podrobnosti. Ja som vám veľmi poďačná za vašu odpoveď. Pôjdem k ďalšej téme, pokiaľ ide o odpoveď 1. Tam hovoríte, že kontrola vozidiel, ktoré sa, ktoré sa využívajú, teda ktoré, sú, ktoré teda jazdie, jazdia, sa tieto sa kontrolujú na základe periodických programov, ale tieto programy v skutku um, nemôžu overiť alebo nedokážu overiť, e, či, či vozidlá rešpektujú limity a, mm, a nezískajú tým pádom porovnateľné údaje. Vám sa zdá, že na to, aby sme si verifikovali ďalšie časti homologizované, napríklad brzdový systém, be- pasívne bezpečné systémy, airbagy a tak ďalej. Čiže e, príjmajú sa e, testy na dohľad nad trhom, ale tie vlastne neumožňujú ustanoviť zhodu um, s tým, čo bolo odhomologizované predtým. Ja, danke, will ich äh, ähm, sehr gut. Ďakujem pekne, to je vynikajúca otázka, ktorá sa neobmedzuje len na emisie, ale nadnáša aj perspektívu, tá digitalizácia, samojazda. Na to potrebujeme len software, ktorý e, budeme skúšať dvojročných odstupov a toto ešte stále bude možné. Testy na emisie sa robia v, re, v pravidelných e, odstupov, ale nie tak podrobne, ako sa to robí pri homologizácii. To znamená, že niekto s normálnym vozidlom príde a urobí sa zjednodušené meranie emisí, ktoré nezodpoveda meraniu pri typovom schvaľovaní. Čiže určite sa to dá aj inak a vždy sú tu kritéria, ktoré sa týkajú e, výbavy takýchto, takéto, takouto technológiou, ale tie nové technológie, tu nehovoríme len o, o, o emisiách, ale tieto nové technológie, ktoré Prepašte, že prerušujem, ale pokiaľ ide, o tie, pokiaľ ide o tie ďalšie aspekty, teda napríklad to, čo sa týka brzd alebo airbagov, um, ehm, mne sa zdá, že tam sa o tejto problematike nehovorí, ale je, je dôležité hľadať uh, to samozrejme mm, nesedí, pretože mm, airbag sa tam netestuje. Airbag funguje, má záruku, ale logicky v tej hlavnej skúške nemôže byť testovaný na svoju hlavnú funkciu. Čiže sú záležitosti, ktoré sa nedajú preskúmať. Čiže tá výzva je, že aj pri pravidelných kontrolách si musíme uvedomiť, čo naozaj musíme skúmať, pretože tie požiadavky, ktoré budeme zajtra, musíme už nezakotviť v našich pravidlách. To je tá, tá požiadavka. Ďakujem. Predtým, než pôjdeme k druhému, na, na, na druhé kolo, Eh, vážený pán minister, toto sú poslanci, sú tu zastupcovia komisie. Niekedy tu máme aj, eh, niekedy tu máme aj návštevníkov. Máme tu dve veľmi milé mladé dámy a jedna z nich je eh, dcero pani Bonifa, nášho, na našej kolegyne. A je dôležité, že máme mladých ľudí na našom výbore. Možno sa, to, možno sa výbor zdá príliš technicky, ale diskutujeme tu o budúcnosti a budúcnosť je naša mládež. Takže vítajte naši hostia. Dobre, poďme na druhé kolo, pán Gizeke. Ja, Dank, und... Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ďakujem veľmi pekne, pán Lís, že ste zavítali dnes medzi nás. Vítam aj pani Majneke, aj pána Bisa, aj našich mladých poslucháčov. Nech si to dobre vypočujú, ako to prebieha na našom výbore. Pán Lís, vy ste v úvode popísali, že vy nemáte zodpovednosť len ako minister hospodárstva, ale že pracujete alebo ste členom dozornej rady, že tam 160 ľudí pracuje, máte 160 lokalít, ale tu nie je len o budúcnosť dízlovej technológie, ale rozhodnutie z 23. septembra, kde roku 2030 sa zriekneme spaľovacích motorov a tých 30 týchto pracovných miest, ktoré závisia od automobilového priemyslu, závisia aj od spaľovacích motorov. A vieme, že v iných krajinách, ktoré vyrábajú Bavorsko, Hesensko a Badensko-Württembersko, hlasovalo proti a táto stratégia môže byť riskantná. Môžete mi povedať, prečo sa takto rozhodlo? Yeah, eh, uh... Myslím, že v tom popise jasne vidieť, že je to žiadosť na EÚ, aby zistila, e, do akej miery je možné napríklad od roku 2030 e, znížiť emisie nových automobilov na nulu. E, ja si myslím, že je to veľmi ambiciozne a takisto nerealistické, nedá sa to implementovať. Keď sa pozrieme na rozvoj elektromobility. E, do roku 2030 sa nám určite nepodarí produkovať dostatok elektromobilov. A takisto celá štruktúrálna zmena v celom priemysle, tá nenastane do roku 2030. Vzdať sa úplne fosílnych technológií, zmeniť pracovné miesta, zmeniť celú technológiu, neviem, to sa nám nepodarí. Potrebujeme prechodnú technológiu, tzv. hybridizácia, čiže pridávanie hybridných e, vozidiel. To musí ešte prebehnúť. E, musíme sa postarať o to, aby tie emisie klesali postupne stále viac. A to aj VDA povedal vo svojom komentári. Áno, vy hovoríte o VDA, to je dobré. Viete, že dnes e, v sociálnych médiách sa to všetko zjednodušene prezentuje. Napríklad hovorí sa, že Dolné Sasko chce zakázať spaľovací motor. Je dobré, že ste sa k tejto otázke vyjadrili takto jasne teraz. Ja potom ešte využijem ďalší slot. Ďakujem veľmi pekne, e, vážený pán minister. No že ja mám niekoľko tých otázok, ale dnes diskutujeme uh, o skutočnosti, že mm, mm, je, je zrejme, že e, samozrejme politika, politici majú pochopiteľne obrovský záujem o fabriku vo vašom regióne, ale mm, z vášho pohľadu nebolo by pre vás dobré, aby ste sa ubezpečili, že dohľad nad trhom a homologizácia je odňatá e, regionálnej vláde a, aj federálnej vláde, aby e, homologizácia existovala na európskej úrovni, um, aby tam nešlo jednotlivé záujmy, nebolo by, nebolo by dobré, aby jednoducho právomoci ehm, boli na európskej úrovni, či by to nebolo menej problematické pre vás aj z pohľadu záujmu obča- um, miestnych občanov. Ďakujem. Ďakujem. To je dôležitý aspekt. E, nesúhlasím s tým hodnotením, že by bolo rozumné dať e, homologizáciu na úroveň EÚ. Ale súhlasím s niektorými ďalšími bodmi, ktoré sa tam objavili, urobiť lepšiu výmenu informácií, napríklad vzájomné kontroly, homologizácií, presieťovanie, lepšie presieťovanie, pretože žijeme na globálnom trhu. My produkujeme nie iba pre európsky trh, ale aj pre medzinárodný a homologizácia e, sa musí e, zrealizovať aj príslušne rýchlým spôsobom. To niekedy je ťažké. Ja nie som e, za to, aby to prebiehalo všetko na úrovni EU, ale malo by tam byť presieťovanie, vzájomná kontrola. No to v poriadku, ak, ak, ak homologizácia prebieha na lokálnej, regionálnej úrovni, ale mám na mysli skôr kontrolu. Kontrolu um, naplň, uplatňovania pravidiel. Myslím, že treba urobiť viac a len tak, že či by to neodňalo viac zodpovednosti z vašich pliec, ak by existovala väčšia kontrola na úrovni EÚ. Teda, ide mi o tú kontrolu. Ďakujem. Čo, keď sa by sa Áno, teraz som to možno lepšie pochopil, homologizácia na lokálnej úrovni a dohľad nad trhom robiť všade rovnako, rovnakým spôsobom E, teda, že či e, hodnoty z homologizácie sú naozaj dodržiavané, e, to musí zistiť vlastne dohľad nad trhom a to by malo byť všade rovnako zabezpečený. U nás dohľad nad trhom sa realizuje na úrovni spolkových krajín, nie na federálnej úrovni, ale samozrejme tie všetky normy musia byť jednotné, tá jednotnosť, s tým súhlasím. Ďakujem. Diskutovali by ste s vašim federálnym ministrom o tomto, pokiaľ ide o alebo dohľad nad trhom, že by to mohlo byť súčasťou centralizovaného orgánu. Naozaj by to pomohlo, ak by to mohlo byť takto nastavené. Vyriešilo by to mnohé problémy. Myslím si, že je veľmi dobré e, a že rozlišujeme e, medzi homologizáciou a trhovým dohľadom. A musíme sa rozprávať o tom, ako to inteligentne zorganizovať. Nehovorím to preto, aby som sa vyhýbal transparentnosti, ale musíme zabrániť opakovaniu takéhoto škandálu, lebo potom budeme mať problém nielen na európskom trhu, ale naše produkty, európske produkty budú poškodené aj na medzinárodných trhoch. Čiže dohľad nad trhom musí znamenať aj záruku kvality zo strany výrobcu a pre spotrebiteľa. Áno, toto je téma, ktorú musíme brať veľmi vážne. Lepšia organizácia trhového dozoru, áno, to si zasluhuje diskusiu. Pán Šulce, nech sa páči. Ďakujem, pán minister. Ďakujem za to, že ste prišli. Na úvod ste zdôraznili, že v Dolnom Sasku ste veľmi hrdí na Volkswagen. Áno, to chápem ja. Som prišiel zo subdodávateľského priemyslu, e, ktorý pracuje pre automobilový priemysel a myslím si, že v Európe naozaj môžeme byť hrdí na náš automobilový sektor. Mám viaceré otázky, najmä aké dôsledky bude mať tento škandál na Volkswagen. Z politiky sa opakovane dozvedáme, že Volkswagen by mal odškodniť tých zákazníkov, ktorí boli poškodení. Ale ja si kladiem otázku, na, na akom právnom základe by sa to v Európe malo zrealizovať. Viete vy o nejakom právnom základe, na e, základe ktorého by Volkswagen mohol finančne odškodniť e, svojich zákazníkov? Nie, na to nevidím žiaden právny základ. Hlavnou úlohou Volkswagenu v spolupráci s KBA a inými e, štátmi je, aby čo najrychlejšie dostali zákazníci dobre fungujúce vozidlo. Čiže um, aby tam už nedochádzalo k tým softverovým manipuláciám. Čiže je potrebné odstrániť tie softverové zmeny, ktoré sa tam vtedy urobili a zákazníci musia mať k dispozícii dobre fungujúce auto. Ďalšia otázka. Ja som nikdy nebol v dozornej rade a preto mi nie je vždy celkom jasné, o čom sa tam diskutuje. Ja sa snažím si to predstaviť, ale ešte raz sa chcem spýtať. Volkswagen dlhé roky patril k najúspešnejším podnikom v Európe na pár dní to na základe burzových hodnotení dokonca e, bol podnik s najvyššou hodnotou sveta. Dozorná rada musí ale diskutovať aj o závažných problémoch. A chcem sa spýtať, či sa povahy diskusí u vás na dozornej rade zmenili v poslednom roku? E, sú to technickejšie diskusie, alebo Venujete sa aj veciam, ktoré predtým pre vás ako pre dozornú rádu boli vedľajšie? Ja si myslím, že kladenie otázok a prípadne aj spochybňovanie určitých riešení je dôležité a to sa práve zmenilo v dozornej rade aj v iných častiach Volkswagenu, pretože aj my sme zažili veľkú drámu. My sme sa na určité informácie e, v minulosti spoliehali a nebolo to spolahlivý spolahlivé. Ale celý automobilový priemysel e, teraz stojí pred obrovskou výzvou. Pohonné technológie sa zmenia, príde digitalizácia. Sú to obrovské razantné zmeny, oveľa rýchlejšie, ako sme zažili v minulosti. Čiže Chápanie mobility automobilov sa naozaj veľmi rýchlo mení. Volkswagen s tým musí držať krok, zároveň sa musí postarať o to, aby obnovil dôveru zákazníkov ktorí si kúpili tieto e, auta, ktoré boli manipulované. No a potom ešte je tu tretí aspekt. Vnútri podniku to musíme všetko spracovať a nejako si mm, objasniť, čo sa vlastne stalo. Takže toto sú dosť veľké výzvy a problémy pre Volkswagen, ktoré si Volkswagen z časti spôsobil aj sám. Ale napriek tomu stojíme pred väčšími výzvami ako iné automa- automobilky. A to sa odráža samozrejme aj na našich zasadnutiach. Zasadáme častejšie, paralelne, e, paralelne spracúvame tento škandál a takisto pripravujeme smerovanie do budúcnosti. Takže áno, budeme sa musieť e, zaoberať intenzívnejšie otázkou tých dopadov škandálu. Zažili sme to už aj s Teslou. Ďakujem pani Bonifa. Si, uh, Ďakujem pán minister. Dohoda s americkými orgánmi uh, a s Volkswagenom um, vyvolá povinnú investíciu 4,7 miliardy eur a takisto, to som zobrala zo stránky EPA, sú tam aj ďalšie podmienky uvedené. Myslíte si, že takáto dohoda by sa mohla prijať aj v Európe? Vy v dozornej rade by ste mohli takéto niečo uh, predložiť predstavenstvu Volkswagenu? A teraz vlastne, ako ste hovorili, budeme musieť zmeniť pohony, pohonné technológie, naftový motor už nemá budúcnosť. Um, ako Dolné Sasko teraz investuje, aby sa rekvalifikovali zamestnanci Volkswagenu, aby mali možnosť pracovať na nových typoch motorov. Ako sprevádzate na úrovni zamestnancov túto veľkú technologickú zmenu? Robíte rekvalifikácie, aby Volkswagen, zamestnanci Volkswagenu získali nové kvalifikácie? Ďakujem. Pokiaľ ide o dohodu v USA medzi orgánmi USA a Volkswagenom, Um, ešte nemáme celkovú dohodu. Dohoda pozostáva z viacerých častí a v dohode sa hovorí, že je potrebné investovať oveľa viac do nových pohodných technológií. Toto, túto povinnosť si plní Volkswagen vo všetkých častiach sveta, aj v Ázii, aj v Európe. Teda tá povinnosť, ktorú nám USA uložili právne, tak to robíme, to realizujeme aj inde. My investujeme aj do iných tovární v iných častiach sveta, pretože je to potrebné pre našu budúcnosť. E, v USA došlo k súdnemu sporu, takže nám to bolo nariadené. Ale ja ako akcionár môžem povedať, že Volkswagen investuje do budúcnosti a teda do nových pohodných technológií, do nových konceptov mobility takisto. Nejde iba o samotný pohon vozidla. V najbližších rokoch uvidíme, že sa zmení zásadným spôsobom aj mobilita. Ehm, čiže nejde iba o jedno jediné auto a jeho motor. Máme stratégiu 2025 na úrovni Volkswagenu a tam Paralelne spracovávame vlastne súčasnú situáciu a zároveň pripravujeme koncern na budúcnosť a tam riešime aj otázku zamestnancov, pracovných miest. Bude sa produkovať menej benzínových a naftových motorov. Nevravím, že naftový motor úplne zmizne. Stále si myslím, že má úlohu pri znižovaní emisí CO2, ale do malých mm, vozidel ich nebudeme asi zabudovávať, skôr do veľkých automobilov. A samozrejme tie pracovné miesta e, sa budú meniť. Niektoré pracovné miesta o, sa e, zrušia v produkcii o, e, klasických motorov, ale vzniknú nové. Nové pri výrobe batérií, pri o, výrobe batériových článkov. Tu je veľký nedostatok ešte stále v Európe. Chýbajú nám takéto miesta. Ešte jedna malá otázka. Tie osoby, ktorí doteraz e, pracovali v oblasti naftových motorov, dostanú rekvalifikáciu? To chcem vedieť. Dostanú nejakú rekvalifikáciu, aby vedeli vyrábať iné motory, napríklad do elektromobilov, aby neprišli o prácu, ale aby boli sprevádzaní v tejto veľkej reforme. Ďakujem. Samozrejme. Samozrejme. My potrebujeme vysoko kvalifikovaných inžinierov a tých nie je veľa na trhu. Ale na druhej strane chcem aj povedať, že e, chápanie elektromobility v automobilovej výrobe znamená, že budeme mať menej personálu vo výrobe, keď sa produkujú e, bežné benzínové motory, naftové motory, tam potrebujeme viac zamestnancov. Čiže bude to aj štrukturálna zmena. Na to, aby sme vyrobili rovnaký počet automobilov, budeme potrebovať menej, menej odborníkov a súčasťou našej stratégie 2025 je, že si chceme podržať, zachovať týchto inžinierov a expertov. O tom teraz rokujeme aj so e, odborármi, a vedieme o tom aj sociálny dialog so všetkými zainteresovanými subjektami. Pán Hlís, musíme dávať pozor E, na to, aby sme nepracovali iba na symptómoch. Tieto škandály, ktoré som už spomínal, podľa mňa sú symptómami niečoho hlbšieho. Predtým, než som sa stal členom tohto parlamentu, som bol v dozornej rade podniku Conti. Je to takisto podnik, na ktorý môžeme byť hrdí. Bol som tam 25 rokov a takéto škandály tam neboli. Vždy sme mali uh, kontakt s Volkswagenom a videli sme, čo sa tam deje a nám bolo všetkým jasné, že v podniku Volkswagen vládla atmosféra strachu. Ak chcete v tomto koncerne niečo zmeniť, musíte práve toto vyriešiť. No a moja otázka znie, v odpovedi na otázku 6 hovoríte, že by ste uvítali zmeny v štruktúre koncernu Volkswagen. Chcem sa spýtať, do akej miery túto tému, ktorú som teraz spomenul, e, pritom chcete zohľadňovať? Ďakujem za upresnenie. Ja som sa to predtým už snažil trošku vysvetliť. E, ide o to, ako vyzerá predstavenstvo koncernu. Pani Human Denard je e, členkou predstavenstva, ktorá naozaj predstavuje etickosť, integritu a e, chce, chceme tam teraz vytvoriť kultúru um, dôvery, aby sa mohli nahlasovať um, nedostatky, porušovanie pravidel, porušovanie zákonov. Chceme chrániť um, ohlasovateľov proti právnej činnosti, whistleblowerov. Chceme vytvoriť takúto novú atmosféru. Chceme sa poučiť z toho, čo sme zažili e, s naftovými motormi. Samozrejme je tu otázka, ako sa to vôbec mohlo stať v určitom okruhu, v určitej časti koncernu Volkswagen, ako je možné, že niekto to nenahlásil na vyššiu úroveň, neohlásil to nadriadením. To je dôležitá otázka. Toto musíme skúmať, analyzovať a máte pravdu. Tu musíme naozaj niečo zmeniť. Želám vám pritom veľa šťastia a veľa úspechov. Budete to potrebovať. Ďalšia otázka. Spolková krajina Bavorsko e, zažalovala Volkswagen kvôli tomu, že škandál sa odrazí takisto na penzijných úsporách. Dolné Sasko to neurobilo. A ja sa teraz pýtam, vy ste ministrom hospodárstva Dolného Saska, vy musíte zastupovať záujmy vašeho štátu a zároveň ste ale v dozornej rade Volkswagenu a zastupujete záujmy Volkswagenu. Myslíte, že je to zlúčiteľné? Nezdá sa vám, že tu máte e, nevyriešiteľný konflikt záujmov? Nie, nie je tu žiaden konflikt záujmov ani dnes, ani premiér Weil, ani ja tu nemáme žiaden konflikt záujmov ani v minulosti sme nemali. Pokiaľ ide o tú žalobu niektorých spolkových štátov, musíme tu rozlišovať my nevlastníme akcie Volkswagenu preto, aby sme ich predávali alebo kupovali. Nie, Volkswagen je súčasťou Dolného Saska. My to tak vnímame. My nemáme záujem na tom, aby sme sa obohacovali akciami Volkswagenu. My sme strategickým partnerom Volkswagenu. Takže e, nás nezaujíma situácia špekulantov, ktorí si chcú e, naplniť penzíne fondy. Ja hovorím o penzínom fonde. Oni ho chcú naplniť, ale to sa nedá porovnať s tou prácou, ktorú robí Dolné Sasko e, vo Volkswagene. Našim záujmom nie je predať jedného dňa tieto akcie. A myslím si, že mm, e, v Dolnom Sasku e, majú takýto názor všetky politické sku- strany. Že Keď to začneme na dôchodkových fondoch, tak je to trošku mimo náš rozsah. Nech sa páči, vaši reči. Ďakujem veľmi pekne, pán Líz. Ja sa chcem tiež vyjadriť k tomu hospodárskému dôsledku. 4,1 miliard eur bola strata minulý rok. Hovorilo sa tu aj o Bavorsku, Hesensku. Bude to drahé, tento škandál v Amerike. Nevieme to ešte vyčísliť, ale Zamestnanci a agentúrni pracovníci sa obávajú o svoje pracovné miesta. Aj dnes sme čítali, že Volkswagen už nebude zamestnávať agentúrnych pracovníkov. A teraz v dozornej rade ste sa dohodli na to, že management e, bude dostávať veľké odmeny. A ja si myslím, že ten signál, ktorý tým vysielate, je veľmi nesprávny a Pracovníkom to veľmi ťažko vysvetlíte, aký je tam nedostatok pri tejto e, e, krajinskej vláde, že ste niečelili tomuto tlaku odpoveď. Musíme tu dávať e, pozor na to, aby sme nehádzali všetko do jedného vreca, aby sme trošku rozlišovali. Prvá otázka, ako bude vyzerať budúcnosť tohto podniku. A až keď zabezpečíme budúcnosť Volkswagenu, až potom zabezpečíme stabilitu pracovných miest. A potom uvidíme, ako e, zákazníci hodnotia Volkswagen. V MDN sme videli, že táto továreň už nie je vyťažená. Máme obavy, ako to bude vyzerať v budúcnosti. Je to e, stabilný podnik, ale keď budeme mať stabilný podnik, len potom budeme vedieť zabezpečiť pracovné miesta. Desiatky tisíc pracovníkov, ktorí boli poskytované agentúrami a mali len obmedzené e, pracovné miesta, ale práve úspech Volkswagenu je veľkým úspechom aj týchto mnohých pracovníkov, agentúrnych pracovníkov. A toto sa v minulosti vyvíjalo a narastalo, teraz samozrejme sa to zastavilo, ale pre mňa je každý pracovník taký istý, či už je zamestnanec alebo agentúrny pracovník. No a potom tie signály, ktoré koncern e, vysiela, alebo tie, to predstavenstvo, e, títo, títo majú zmluvy. E, títo top manažéri a členovia predstavenstva majú zmluvy a na základe vývoja sa môže povedať, že im znižíme platy, ale pre nás, a to je naša úloha, E, túto e, sú možnosti, to nám hodnotili právnici, že takáto možnosť nie je. Nie je taká možnosť. Čiže tam nebolo, nebola možnosť. My sme to dali naozaj preskúmať právnikom, aby to nebolo len také rozhodnutie z brucha, ale, ale oni majú na to nárok, títo top manažeri, lebo to majú zakotvené v zmluve. Ale tak, ako som povedal už v minulosti, je to určite otázka, ktorú si musí každý sám položiť, aký signál a aký účinok to má. A ja som vždy znova opakoval, že tie signály budú musieť potom vysielať samotní pracovníci, ale to nie je e, v právomoci dozornej rady. Pani Dali. Thank you, Chair. And... Ďakujem, pán pani predsednička, ďakujem, pán minister, e, že ste prijali naše pozvanie, že odpovedáte na naše otázky. Ja sa chcem odvolať na niečo, čo ste uviedli na začiatku vášho vystúpenia. Povedali ste, že ste vedeli o vypínacích e, zariadení 19. septembra z médií a vedeli ste teda, že boli prijaté kroky, bol zriadený osobitný výbor, a do konca roka sa očakáva správa. Ja by som chcela viac podrobností. Čo konkrétne očakávate od tejto správy? Aké sú pravidlá um, spojené s touto správou a čo sa presne analizuje? Ďakujem. Momentálne tej právnej otázke z USA ide o to, aby sme to celé uzatvorili. A tým v Spojených štátoch vzniká taký statement of facts, teda už v USA sa konštatujú fakty, bude tam písomná správa, ktorá e, zrezumuje všetky fakty a našim cieľom je, na tom sme sa dohodli ako dozorná rada, že musíme zadefinovať, že toto musíme zverejniť v komunikovateľnej podobe, aby to nebolo len technické riešenie, ale je to potrebné aj k objasneniu. Otázka, ako s tým naložia podniky, ako s tým naložia náš podnik, ako ďaleko sa to až dostalo a aké rozhodnutia padli alebo nepadli a k akým dôsledkom to viedlo. Toto by som očakával ja a samozrejme to súvisie s tou otázkou, ktorá bola nastolená tu, nakoľko nepovolenie by viedlo napríklad k tomu, že by sme boli na to upozornení už skôr, čo by sa bolo stalo vtedy bude táto správa akýmsi základom pre kompenzácie, alebo sú kompenzácie úplne vylúčené? Ich sehe äh, in Europa keinen rechtlichen Rahmen. Äh, v Európe neexistuje právny rámec na takéto odškodnenia. Myslíte si teda, že je to odôvodniteľné, aby, aby existovalo rozličné zaobchádzanie s americkými a s európskymi klientmi a že Volkswagen vlastne má dva rozličné prístupy k tomto? Tu musíme rozlišovať, že v Spojených štátoch e, s tam platným právom, ktoré je potrebné teraz dodržať, toto vozidlo nemá tú istú kvalitu, e, na ktorú sa odvolával zákazník, keď ten automobil kupoval. V Európe sa nám podarilo spolu s homologizačnými orgánmi postarať sa o to, aby sa vozidlo dostalo do kvalitatívneho pôvodného stavu, ako to za zákazník pôvodne očakával. Na jednej strane máme homologizáciu a tu je povinnosť vozidlo aktualizovať, ale v Spojených štátoch je situácia iná. Tam ste to videli aj so tým sťahovaním z trhu. A tam sa zdá, že je to bežné, keď sa na to pozrieme, ako sa to vyvíjalo v minulosti. Čiže Volkswagen sa musí postarať o to, aby sa ľudia dostavili do opravovní a aby boli tieto automobily aktualizované. Takže toto je takýto rámec. A potom po druhé je to iná forma akcie sťahovania. Tam sa musí splniť len kvóta, kvóta tých automobilov, ktoré v končnom dôsledku išli späť do opravovní. Herr Minister. You mentioned in your... Hovorili ste v odpovedi na prvú otázku, že Dolné Sasko víta nový návrh komisie, pokiaľ ide o zlepšenie motorových vozidiel a prívesov. Môžete to trošku vysvetliť, ktoré problémy sa riešia, pokiaľ ide o perspektívu dohľadu nad trhom? Ehm, kto by mal mať zodpovednosť dohľadu nad trhom? Vidíte nejaké nedostatky alebo medzery v návrhu? Konkrétne by som chcela vedieť, prečo by homologizácia a alebo dohľad nad trhom e, nemohli byť realizované na úrovni EÚ namiesto na úrovni členských štátov a radi by sme si špecif- vypočuli konkrétne dôvody. Sie sprechen sicherlich damit einer ganzen vy tým otvárate celý rad otázok. Ja sa vám nechcem vyhýbať, ale je to komplikované. A keby som E, sa venoval jednotlivým bodom, tak by sme to nezodpovedali dobre. Ja by som vás poprosil, aby ste mi to poskytli písomne, pretože ja vám to vysvetlím. Ja som sa predtým snažil vysvetliť tie nedostatky na týchto právnych úpravách, ale naozaj toto je celkový kontext a ja by som, ak si to tak želáte, prispel ako krajina Dolné Sacko k tomu, aby ste mali predstavu, ako to vnímame my, v celom rozsahu. Um, um, tešíme sa na to. Pán Šulc, nech sa páči. Herr Minister, kennen Sie die USA? Pán minister, poznáte ten seriál House of Cards? Áno alebo nie? No, povedal mi to len môj vedúci kancelárie, ten ma s tým oboznámi, len cez neho to poznám toto vyrába Netflix. Netflix e, toto vyrába a Netflix povedal, že teraz filmuje aj tento škandál vo Volkswagene, lebo toto má celosvetový dopad. A keby hľadali nejakého poslanca, tak ja budem k dispozícii. Ale prečo o tom hovorím? Zodpovedné je aj predstavenstvo celosvetovo za túto prácu a my sme pozorovali, ako sa správalo Dolné Sacko na poslednom stretnutí, keď išlo o absolutórium voči predstavenstvu. Vedeli by ste mi povedať, prečo vy ako Dolné Sacko ste sa zdržali pri tejto otázke udelenia absolutória? Veľmi rád, veľmi rád. Toto je naozaj zásadná otázka otázka štátnej právnosti v našej krajine. Keď e, sa o tom diskutovalo, tak boli vyšetrovania aj v Braunsteigu proti dvom členom bývalého e, predstavenstva, ktorý malo byť udelené absolutórium a súčasť, ja som súčasť vlády, krajinskej vlády a vtedy sa to nedalo paušalizovane udeliť takéto odbremenenie, takéto auto absolutórium. Nemali sme ešte výsledok týchto, tohto vyšetrovania, my nevieme, k čomu sa oni dopracovali. Všeli, čo možné bolo vyšetrované, ale tá skutočnosť, že vyšetrovanie ešte prebieha, to je pre krajinskú vládu, indicio na to, že nemôžeme súhlasiť s absolutóriom a preto sme to, tento súhlas neudelili. My sme sa mohli len a len zdržať. E, nemám ďalšie otázky, ale chcem sa veľmi pekne poďakovať, pretože to bolo vynikajúce podujatie. Posledným rečníkom bude pán Eckhout. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán minister, že ste medzi nás zavítali. Možno, že v závere týchto dvoch vypočutí si myslím, že jedným z najväčším problémom e európskeho automobilového priemyslu je nedostatok dôveryhodnosti a to, vám, to má vlastne najväčší dosah na automobilový priemysel. A my ako politici sme v tom zahrali svoju úlohu ja by som si od vás rád vypočul, e, pokiaľ ide o dohľad nad trhom, tam, kde môžete zohrať tú úlohu, pretože pri väčšine vypočutí sa tu hovorí o pravidlách, iných inštitúciách a tak ďalej, poukazuje sa tu prstom a tak ďalej. Čiže, ale pri dohľade nad trhom môžete zohrať svoju úlohu. Čo sa do, kde podľa vás treba vylepšiť pri dohľade nad trhom, aby sme sa ubezpečili, že auta, ktoré e, nesplňajú legislatívu, budú včas potrestané, bez, pr- včas, než to zistia ostatní a než teda začne kríza dôveryhodnosti. Mm, zvažujete praktické kroky na zlepšenie v tomto smere? Erstmal will ich sagen, ich teile Ihre Einschätzung. Na úvod by som chcel povedať, že súhlasím s vašim názorom. Najprv je teda nám postup pri homologizácii. Tam treba dávať pozor na to, aby tie vozidla nedostali toto typové povolenie, keď to nevedia v reálnej prevádzke dodržať a potom e, sa robí to testovanie o 3 roky neskôr, ale aj to, nad tým sa musíme zamyslieť. To práve ja hovorím, že máme zodpovednosť voči ľuďom, aby sme e, do cestnej premávky nepovolili také vozidla, ktoré nedodržiavajú práve hodnoty pre emisie. To sme zodpovední, ale máme zodpovednosť aj voči podnikom, pretože keď sa toto udeje, tak e, strátime dôveryhodnosť a potom strátime aj tieto pracovné miesta v konečnom dôsledku. Takže preto je v mojom záujme, aby sme veľmi presne sa nad tým zamysleli, aké možnosti máme a aj pán minister Dobrin sa venoval jednej záležitosti, ako by sme momentálne intenzívnejšie sa mohli venovať meraniu v reálnych podmienkach aby sme tamto jasnejšie naformulovali. Videli sme, že táto tematika tam je, to je časové spínače, takže nás čakajú naozaj ešte veľké, veľké úlohy, veľa úloh, teda tie homologizované vozidla musia na trhu fungovať a tiež dozor nad trhom sa musí tomu venovať, musí to konštatovať tieto pochybenia a na to potrebujeme kvalifikovaný personál, takže tam budeme musieť potom intenzívnejšie sa venovať dohľadu nad trhom, to bude zase drahšie, to bude zase zase ďalšia diskusia, ale je to naša zodpovedná úloha, naša zodpovednosť voči, voči obyvateľom, voči občanom, ale aj voči nášmu priemyslu, aby ten bol chránený a poskytli sme mu bezpečnosť. A tiež sa budeme musieť zamyslieť aj nad tým, pri tom všetkom, čo robíme, na to už bolo upozornené, že máme výrobcov v Európe, ktorí sú činní medzinárodne, čiže nemôžeme to vnímať e, izolovane, ale musíme e, hodiť oč SROčkom aj po vývoji motorov, aby sme to všetko zosúladili, aby sme medzinárodne zadefinovali takéto štandardy a aby sme nevnímali Európu ako ostrovné riešenie. Ďakujem veľmi pekne v mene celého nášho výboru, ako povedal pán Šulce, ďakujem veľmi pekne, že ste medzi nás prišli. Nie je to len záujem rozličných členských štátov, ale je to samozrejme v záujme aj spolkových krajín, jednotlivých regiónov a mm, je to veľmi dôležité, keďže, keďže teraz máme ten malý e, región v Belgicku, ktorý zahlasoval za e, stopnutie CETY, ale avšak samozrejme je to dôležité aj z pohľadu e, skvalitnenia právneho rámca, na ktorom sa pracuje. Regióny sú predsa do toho zapojené veľmi úzko v Nemecku, takže ešte raz ďakujeme za otvorenosť, za to, že ste zodpovedali za otázky. Ešte prídu nejaké písomné. Veľmi pekne ďakujeme ešte raz a dovidenia. A my sa vidíme, hovorí pani predsednička, 7. novembra. Ďakujem veľmi pekne.